Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places, please, we can uh, begin with point 10. Kolegovia, začneme s bodom 10 a to je výmena názorov s Európskou ombudsmankou, ktorá momentálne ešte má krátku diskusiu s koordinátorkou skupiny. Čiže bod 10, výmena názorov s Európskou ombudsmankou a samozrejme je tu napísané ombudsman, ale mali sme o tom veľkú filozofickú eh, diskusiu a ja nie som úplne stotožnený s týmto termínom, ale prečítam, čo tu mám napísané a samozrejme môžeme a môžete používať eh, titul ako zvážite. Máme tu ombudsmanku, a myslíme si, že teraz nastal dobrý moment na to, aby sme si s ňou vymenili názory predovšetkým, čo sa týka existujúcich dokumentov o transparentnosti, ale samozrejme nemusíte sa obmedzovať iba na túto tému. Je samozrejme dôležité, aby sme pokryli všetky kľúčové oblasti. Samozrejme, privítal by som Emily O'Reilly a potom ju požiadam, aby mala približne 10-minútovú prezentáciu, po čom otvorím priestor vám, pani O'Reilly. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za pozvanie e, prihovoriť sa vašemu výboru a podeliť sa s vami s niektorými aspektami práce mojej kancelárie a samozrejme budeme hovoriť o tých spoločných témach, ktoré máme Samozrejme, tragická situácia ľudí, ktorí sa snažia prejsť cez e, Stredomorie, je veľmi e, dôležitá a bola predmetom aj niekoľko stretnutí ombudsmanov a samozrejme zaoberajú sa tým aj ostatné inštitúcie s príslušným mandatom. Po politických diskusiách e, na európskej úrovni nasledovala aj rozhodnutie o tom, ako sa táto situácia bude zvládať na úrovni jednotlivých členských štátov a ja vám ju načrtnem ako najlepšie viem. Ako som povedala, e, privítala som aj angažovanie Európskej únie a hovorili sme aj o mojej správe, ktoré sa týkali sťažnosti, e, respektíve systému sťažnosti, ktoré existuje na úrovni e, na Frontexe a samozrejme je dôležité zabezpečiť, aby tento systém sťažnosti fungoval aj na úrovni jednotlivých pobrežných stráží je tu samozrejme, eh, je tu otázka, že keď sa ľudia navracajú do svojich eh, eh, krajín pôvodu. Tieto lety koordinuje Frontex v spolupráce s členskými štátmi. Mnoho mojich kolegov, ombudsmanov, ktorí majú úlohu sledovať dodržiavanie ľudských eh, práv a vypracovajú správy a samozrejme aj naďalej musíme túto situáciu eh, sledovať. Samozrejme, nedávno sme dokončili eh, ďalšie vyšetrovanie Frontexu na e, základe nariadení 1049 e, na základe podnetu e, od novinára, ktorý hovoril, že Frontex porušuje niektoré práva predovšetkým v Bulharsku po prešetrení tejto situácie. Frontex zabezpečil prístup do, k tým správam, a e, mohli sme úspešne uzatvoriť e, vyšetrovanie. A samozrejme Frontexu by sme radi poďakovali za veľmi kooperatívny prístup. Kolegovia, viem, že tento výbor bol veľmi aktívny aj v oblasti Brexitu Dostali sme zatiaľ 7 sťažností, ktoré sa vzťahujú e, k Brexitu od e, viacerých sťažovateľov. E, mnohé z nich majú prístup k dokumentom sťažovateľov a samozrejme tento proces naďalej aj prebieha. Samozrejme chcel by som oceniť prácu jednotlivých ombudsmanov, ktorí pracujú mm, s dokumentami a vyhľadávajú tieto dokumenty, ktoré um, môžu byť získané na úrovni Európskej únie, pokiaľ sa k ním nevedia dostať na úrovni svojich členských štátov. Požiadali sme aj kanceláriu generálneho tajomníka, aby aj e, britská strana bola čo najtransparentnejšia e, v ohľade rokovania o Brexitu a aby sme dosiahli e, dohodu o právach európskych občanov čo najrychlejšie. E, predseda Juncker e, prislúbil E, nebývalú transparentnosť vo svojich podstupoch a všetky európske dokumenty budú zverejnené ešte pred začiatkom e, rozhovorov a samozrejme e, bude a odzrkadli sa to aj v jednotlivých e, nariadeniach a smerniciach Európskeho, Európskej únie, ktoré sa budú týkať Brexitu, ale je veľmi pravdepodobné, že žiadosť a tie hlasy, ktoré volajú po transparentnosti, budú ešte významnejšie a budú sa týkať nielen obchodu, ale aj iných záležitostí, e, čo sa týka európskej siete e, regionálnych a národných e, ombudsmanov. E, musíme povedať, že e, aj regionálni a národní kolegovia môžu vám ako európskym občanom urobiť službu pri obrane vašej, vašich európskych právach. Právny štát a iné záležitosti, ktoré sa rieši na úrovni Európskej únie a ktoré rieši aj tento výbor, je naďalej významnou témou aj pre kolegov, E, zo e, siete a samozrejme sledujeme akékoľvek prešlapy členských štátov, ktoré nedodržajú princípy právneho e, štátu a nemôžem dostatočne prizvukovať akým spôsobom ehm, kancelária ehm, môjho kolegu eh, prispieva významne do toho príspechu. A chcela by som vyzdvihnúť aj spoluprácu s európskymi inštitúciami, eh, ktoré dohľadajú eh, nad princípom fungovania právneho štátu v architektúre Európskej únie. Kolegovia, ako iste viete, mnoha z mojich práce sa sústreduje na naredenie 1049 o verejnom prístupe k dokumentom na úrovni EÚ. Samozrejme, viem, že aj vy ste frustrovaní z toho, že právna úprava a e, novelizácia tohto nariadenia z roku 2011 je zaseknutá na rade už e, mnohé roky, ktoré má práve posunúť toto nariadenie bližšie k dodržiavaniu Lisabonskej dohody o transparentnosti. Je to práve tento rozsah, ktorý by mal pokryť všetky európske inštitúcie, ktoré momentálne nariadenie 1049 nepokrýva, ako je napríklad Európsky súdny dvor a Európsky súdny dvor a Európska centrálna banka, pretože tie majú svoje e, princípy. A samozrejme, nariadenie 1049 momentálne nezacháva, nezachytáva všetky technologické vývoje od e, vývoja iPhoneu a inteligentných telefónov. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozhovory o tejto novelizácii konečne na rade uvoľnili. A mm, Nedávno sme začali testovaciu e, procedúru k rýchlemu prístupu k dokumentom na mojej kancelárii. E, pre, pretože pokiaľ tieto dokumenty nie sú sprístupnené dostatočne rýchlo, tak sa sťažnosť e, sťažovateľa stáva irrelevantnou. E, článok 15 Lisabonskej dohody e, kladie veľký význam na proces transparentnosti a je to práve v tomto duchu, kedy sme odštartovali strategické vyšetrovanie o tom, ako Európska rada sa vysporiadáva so žiadosťami verejnosti o sprístupnenie dokumentov v rámci existujúcej legislatívy, v rámci svojich pracovných skupín výborov ako reperu komunikujeme so sekretáriom rady, aby sme vedeli, aká je zaužívaná prax. A môj tím a ja sme nedávno odštartovali verejné pripomienkovanie, e, samozrejme predovšetkým e, s členmi e, tretieho sektora. A veľmi radi si vypočujú aj e, poslancov Európskeho parlamentu a zverejníme výsledky tohto preverovania v nadchádzajúcich mesiacoch e, prístupnosť a samozrejme e, k legislatívnym dokumentom na základe verejného registra a samozrejme konzistentnosť a v postupe zverejňovania verejných orgánov, ako aj transparentnosť, ako aj pozícia členských štátov počas legislatívnych diskusí na rade ostávajú a sú zaseknuté mnohé legislatívne úpravy. A to iba poukazuje, kde asi vlády jednotlivých štátov e, stoja v pozícii voči e, transparentnosti. Nemôžeme zo všetkého e, vyniť Brusel, keď pritom sú to práve ministri členských štátov, na ktorých spočíva zodpovednosť práve zohľadom ohľadom na európsky legislatívny proces. Ako iste viete, Maastrichtskou dohodou sa vytvorila e, kancelária Európskeho e, ombudsmana a preto vítam správu výboru o občianských právach, ktorá prizvukuje e, dôležitosť participácie občanov na demokratickom živote Európskej únie ako prioritu. Takisto samozrejme E, správa komisie neodkazuje vôbec na e, Európsky parlament, úrad Európskeho ombudsmana alebo prístup k dokumentu. A pritom e, sú to základné občianské práva európskych občanov a komisia rovnako ako my má povinnosť šíriť povedomie o týchto právach medzi európskymi občanmi. A vieme, že e, parlament tlačí veľmi e, intenzívne na radu, aby takéto opatrenia prijala. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Začneme teraz s výmenou názorov. E, Sophie Intervelt, nech sa páči. Okay, thank you. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A ďakujem pani O'Reilly za to, že prišla, za to, že uviedla túto tému, musím povedať, že tento výbor eh, by vás mal pozývať na stretnutia oveľa častejšie a naozaj oceňujem tú prácu, ktorú odvádzate eh, pre občanov v oblasti transparentnosti. Eh, je to naozaj veľmi dobré. Moje otázky sa týkajú iba transparentnosti a prístupu k dokumentom. Sú tu tri prípady, ktoré som vám predložila. V jednom prípade ste už prijali rozhodnutie zvažovali ste a posudzovali ste prípad žiadosti o prístupu k dokumentom e, komisie a komisia odmietla e, komisia odmietla a toto sa ukázalo ako nesprávny postup administratívnej e, praxe, čo je veľmi závažné obvinenie, o ktoré ale komisia sa vôbec nestará a nemá záujem. Tento výbor by mal byť politickým výborom a mali by sme hovorili o lepšom regulačnom e, prostredí, a samozrejme nesprávna administratívna prax je presne na opačnom spektre. Budeme to jednoducho len tak akceptovať. A potom tu boli ďalšie dva e, prípady, ktoré vám boli predložené. A som veľmi e, spokojná s tým, že máte zrýchlený proces, pretože tieto dva prípady sú práve prípady, kedy takýto proces môže trvať veľmi dlho a niekedy, kým dospieme k rozhodnutie zo, nielen zo strany vašej kancelárie, ale aj zo strany rady a komisie, tak jednoducho už e, v relevantnom prípade to nehrá žiadnu úlohu. No a to by mohol byť zaujímavý precedens aj do, budu- do budúcnosti. E, ako napríklad e, v oblasti poskytovania e, komplexnej zdravotnej starostlivosti zo strany Spojeného kráľovstva voči európskym občanom. No a samozrejme, potom sú tu kontakty, ktoré Európska komisia má so zástupcami obchodných spoločností v oblasti PNR a ukazuje sa, že i IBM mal obchodný záujem na schválenie PNR avšak hovorili o tom priamo s Európskou komisiou. Takže potrebujeme lepšiu transparentnosť v tejto oblasti, pretože toto ovplyvňuje našu prácu a myslíme si, že tento parlament by mal byť oveľa viacej aktívnejší v takýchto e, prípadoch. Mali by sme podporovať Európsku ombudsmanku, e, pretože e, ombudsmanka podporuje aj našu prácu a myslím si, že by sme mali byť oveľa asertívnejší v tom, e, ako pristupujeme e, a berieme na zodpovednosť a radu a komisiu a môžeme ešte navrhnúť jednu vec s záverom a samozrejme e, pozvaním e, Európskej ombudsmanky je permanentnou pozvánkou a mali by sme ho realizovať aspoň raz za rok. Ďakujem pekne, súhlasím, že by to malo byť pravidelné. Stretnutie ďalej Ana Gomez. Well, uh, thank you, uh, uh, Mrs. O'Reilly, for coming. Ďakujem pani O'Reilly, že ste prišla medzi nás. Súhlasím s kolegyňou, že mali by ste chodiť aj častejšie, pretože vidíme, že vaša úloha je veľmi napomocná a mohla by byť ešte viac napomocná, keby sme lepšie e, vašu úlohu využili, ale to by samozrejme e, si vyžadovalo aj primerané zdroje. Myslím si, že vzhľadom k veľmi smutnému rozhodnutiu Európskej komisie ukončiť správy parlamentu, pokiaľ ide o prípady korupcie v EÚ. A keďže bolo tu teda rozhodnutie presunúť to do európskeho semestra, kde nie je taká rovnaká transparentnosť alebo schopnosť potom požiadať členské štáty e, o informácie, takisto aj komisiu o informácie, pokiaľ ide o to, čo robia v boji s korupciou. To je niečo, čo by e, malo spadať do e, vašich právomocí, keďže ide tam o právny štát a boj proti tomu, akým spôsobom naše vlády a naše inštitúcie nechávajú sa korumpovať niekedy dokonca kriminálnymi záujmami. Takisto by som chcela spomenúť otázku verejného prístupu k dokumentom, tá vaša úloha bola veľmi dôležitá a je. A mohlo by byť ešte dôležité, dôležitejšia vzhľadom k správe, ktorú momentálne komisia pripravuje a už oznámila. To je správa o tzv. zlatých vízach alebo investorskom programe, čo je kompletne skorumpovaný systém, ktorý naše členské štáty používajú a investovali do neho v posledných rokoch a e, tým podkopávajú Schengen a integritu a bezpečnosť v Európskej únii. A teraz, e, keď sa komisia konečne rozhodla takúto správu pripraviť, e, myslím, že e, bude to súvisieť aj so zverejnením nejakých dokumentov. Ja tiež bojujem s našimi orgánmi v Portugalsku, aby som dostala zoznam ľudí, ktorí E, dostali takéto víza, boli od roku 2012 e, viac ako 15 tisíc a vláda je proti tomu, nechce mi tie informácie dať a hovoria, že ide o ochranu osobných údajov, ale ja nechcem predsa ich čísla účtov alebo adresy, iba chcem vedieť, kto to je. Kto sú títo ľudia, ktorí tieto zlaté víza e, dostali. Takže toto je oblasť, kde podľa mňa by sme e, mali spolupracovať. A vykonali ste veľmi dobrú e, prácu aj v oblasti Bulharska a Frontexu a takisto si myslím, že by ste sa mali pozrieť aj na to, čo sa deje, e, pokiaľ ide o dohody, ktoré komisia pripravuje e, s krajinami, kde reálne vlády neexistujú, napríklad Líbia, tam dochádza k hrozným správam o otroctve, pričom to sú veci, nie že by sme o nich nevedeli, ale Máme teraz tieto informácie a ľudia predstierajú, nielen iba komisia, ale aj niektoré členské štáty, že sú e, podmienky na to, aby takéto e, dohody mohli byť e, prijaté, ale pritom tieto dohody reálne predstavujú nedodržiavanie a porušovanie právneho štátu a dokonca aj medzinárodného práva, ktoré by takisto malo aj v medzinárodných vzťahoch e, dominovať. Takže rešpektovanie medzinárodného práva, základného práva, ľudských práv a práv utečencov. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďalej Roberta Mečela. Ďakujem pekne. Podobne ako kolegovia sa vám chcem poďakovať, pani ombudsmanka, za to, že ste prišli a že e, tak e, citlivo vnímate e, pripomienky a otázky, ktoré máme. Budem sa venovať trom témam. Poprvé, hovorili ste o migrácii a o potrebe zvýšiť efektívnosť ochrany migrantov, či už sú v tranzite alebo či e, prichádzajú do našich členských štátov. Hovorili ste o sieti ombudsmanov, minulý týždeň napríklad Rada Európy mala stretnutie s malckým ombudsmanom a toto bola presne téma, o ktorej sa hovorilo. A my E, to ako máme aj vo vzťahu e, s domácim násilím, či už vo vzťahu teda k, k domácej situácii alebo k tomu, alebo vo vzťahu k tomu, ako sa správame e, k migrantom v tých centrách. Potom hovorili ste o stretnutí s polským ombudsmanom. Chcem vás poprosiť, aby ste sa pozreli na uznesenie, ktoré Európsky parlament minulý týždeň prijal pokiaľ ide o situáciu v mojej krajine na Malte a v tej súvislosti by som vás poprosila, aby ste aj obsah tohto uznesenia takisto e, otvorili s ombudsmanom z Malty, aby ste hovorili o tých implikáciách. Hovorím to preto, lebo inštitúcia ombudsmana na Malte je, má vysoké renomé a e, malskí občania častokrát žiadajú ombudsmana v súvislosti s rôznymi témami, napríklad zlá správa, zlý výkon správy. To je vec, ktorá na Malte sa interpretuje veľmi zoširoka a myslím, že to tak je správne. Takisto vás chcem poprosiť, aby ste sa ešte vrátili k tomu, čo povedala Ana Gomez, pokiaľ ide o tie programy občianstva v EÚ. U nás v našej krajine nehovorí, nehovoríme teda o vízach, ale o občianstve, kde vláda nedá zoznam ľudí, ktorí získajú občianstvo takýmto veľmi netransparentným a pochybným spôsobom. Európska komisia opakovane povedala, že sa e, dosiahla dohoda s malskou vládou, pričom dobre vieme, že je to otázka rozsahu posobnosti členské štáty versus, štáty versus komisia, ale samozrejme pokiaľ e, dáte členstvo alebo občianstvo nejakému členskému štátu, tak dávate občianstvo teda v nejakom členskom štáte, tak dávate občanstvo vlastne v celej EÚ a toto je naozaj veľmi netransparentný systém. My nevieme, kto dostáva takéto občanstvo, e, výmenou za čo to dostáva a či tie požiadavky, ktoré komisia pôvodne e, nastavila pre malckú vládu, aby ich dodržiavala, tak teda otázka je, či vôbec takéto požiadavky sa aj reálne implementujú. Ďakujem pekne, Judith Sargentin. Thank you very much. Ďakujem pekne. A Takisto chcem e, veľmi pozitívne hodnotiť pani ombudsmanku a tie jednotlivé témy, ku ktorým sa e, vyjadrujeme. Máme tu naozaj podobnú tému, snažíme sa pochopiť, čo presne sa deje, ale pri tom nemáme na to vhodné práva. A konkrétne mám na mysli dve témy a bola by som rada, keby ste sa k ním mohli eh, vyjadriť. Poprvé, readmisné dohody a neformálne readmisné dohody s tretimi štátmi. Iba včera sme eh, tu hovorili eh, s komisiou a čoraz viac vidíme, že formálne readmisné dohody, ako napríklad tú, ktorú sme mali s Pakistanom, že tieto sa menia na neformálne. Čiže nie tie oficiálne, ale tie nové, ktoré sa vytvárajú, e, sa vytvárajú formou neformálnych memorand o porozumení. E, E, Afganistán, e, pobrežie slonoviny, Tunisko, rôzne africké krajiny, ktoré spadajú do toho rámca pre migračné aktivity. To všetko sú príklady a naozaj vlastne Európsky parlament nemá právo to nejakým spôsobom kontrolovať a um, takáto readmisná dohoda, keďže to nie je potom právny nástroj, taký ten klasický, tak je veľmi e, ťažké odkontrolovať, aké osoby budú navrátené na základe takéto memoranda porozumenia a čo sa potom s týmito ľuďmi stane. Nie je možné túto osobu odsledovať, pokiaľ je navrátená na základe neexistujúcej dohody, ale dochádza k návratom takýchto ľudí. A e, Európsky parlament e, takýmto spôsobom e, vníma ako problematické tieto práva, pretože formálne neexistujú, alebo z formálneho hľadiska. A potom posledná vec, migrácia, migračné politiky, ktoré sú financované v súvislosti s rozvojovou pomocou. Je veľmi náročné eh, povedať si jednoznačne, či to je otázka, ktorá sa týka výboru LIBE alebo výboru DV, ja zo okolnosti som členkou obidvoch, ale vidíme, že politiky, ktoré sa navrhujú zo strany našich ministrov vnútra, sú financované prostredníctvom rozvojovej spolupráce v Afrike. Oni nerešpektujú nutne Lisabonskú zmluvu, článok 208, pokiaľ ide fungovanie EÚ, kde je napísané, že rozvojová spolupráca alebo pomoc e, má za cieľ e, prekonávať e, výzvy spojené s chudobou a teda nemalo by to byť používané na to, aby sa zabraňovalo ľuďom migrovať do EÚ. A potom je, ten, je tam ten africký fond, ktorý už nie je kontrolovaný takým tým klasickým spôsobom pre rozvojovú spoluprácu a tým pádom aj tam je náročné dopracovať sa k takýmto informáciám. informáciám od komisie. A bola by som rada, keby ste sa mohli pozrieť na oba príklady, pretože neexistuje žiadna demokratická kontrola z našej strany a takisto ani zo strany tej druhej. Či už e, je to rozvojová spolupráca alebo readmisia, e, štáty na tej druhej strane e, rozhodne nie sú do tohto procesu zaangažované. Ďakujem pekne. ako vy vykonávate svoju interakciu s výbormi 1049, prístup k dokumentom, transparentnosť, to je vec, ktorá sa týka všetkých tých otázok, ktoré sa kolegovia e, pýtajú, alebo mnohých z nich, či už je to Frontex, Brexit. A teda naozaj sa tu veľmi na túto tému sústredíme. Iba sa chcem spýtať, či e, teda keď sa vaše pracovné povinnosti rozvíjajú, a čo zjavne je ten prípad, či chcete, aby naďalej to bolo ad hoc, aby to bolo flexibilné, alebo ako, si vní, ako vnímate tú interakciu, vzhľadom k tomu, že výbor má veľmi špecifické zodpovednosti, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, či je to pre vás dôležité, či chcete, aby veci boli flexibilné a ad hoc. To by bola moja otázka. <coughs> Well, I think the answer to that is... Odpoveď je to, čo funguje, to je pre mňa fajn Vnímam to podobne ako e, vy. E, napísal som si slovko vidieť. Keď nevidíte dokumenty, tak nemôžete tie témy vôbec preštudovať. A to je veľmi e, podobná téma, ako kolegovia a kolegyne predtým tiež spomínali. Ešte by som teraz zareagovala na niektoré otázky. Poprvé, pani Intveld vo vzťahu k vašej otázke, ten postup, ten fast track postup, e, to vás možno poteší. Samozrejme, bol, došlo tam k veľkým skozom aj z našej strany, za čo sa ospravedlňujem. Vychádzalo to do istej miery e, z tej frustrácie, ktorá súvisela s vašim prípadom, tiež som si to všimla, e, že tak to bolo aj nakoniec ďalšie občania nedostávajú informácie, keď e, e, keď sa to e, najviac pýta, neskôr informácie, to už častokrát je zbytočné alebo príliš neskoro a tento proces je veľmi dlhodobý. Vrajím, že niektoré tie sklzy sú chybou e, našej strany, niekedy za to môžu inštitúcie, ale v prípade 1049 tam je jedna špecifická veda, to si že v čase, kým sa na nás obratíte, povedzme, že ide o žiadosť v súvislosti s komisiou, komisia vám už odpovedala, buď na základe pôvodnej žiadosti, alebo cez odvolací postup. A keď my e, sa k tomu dostaneme, sa opäť vrátime ku komisii a zase im dávame niekoľko týždňov na to, aby zareagovali a tá odpoveď potom bude pravdepodobne veľmi podobná tomu, čo ste vy dostali v rámci e, toho odvolacieho konania. Takže prečo tú strednú časť e, nevyškrtnúť, lebo to nedáva žiaden zmysel. My sme to navrhli komisii, oni súhlasia a teraz už e, nejaké prvé prípady ideme, mm, riešime podľa tohto modelu. Niektoré také relatívne nekomplikovanejšie už skúšame, ale keď v januári prejdeme k tomu, aby to bolo také e, stabilnejšie, tak možno uvidíte ten rozdiel. A pokiaľ ide o tie vaše žiadosti o prístup, e, tá prvá žiadosť samozrejme obvinili komisiu zo slej, zlejho výkonu správy, to boli tie čísla PNR a žiadosti členských štátov o spolufinancovanie a e, komisia tam nesúhlasila e, s našim postojom, respektíve my sme nesúhlasili s interpretáciou komisie rozsudku súdneho dvora, kde oni povedali, že ten proces tendru e, je ekvivalentný voči žiadostiam o financovanie, či tým sme my nesúhlasili. A potom je tam ďalšia dôležitá vec a to súvisí e, s potrebou ukončiť 1049. Vy ste spomenuli aj ďalší argument a žiadosť alebo žiadateľ tú konkrétnu vec tam uviedol neskôr, ale už sme to v tom hodnotení potom nemohli mm, použiť, čo bolo absurdné, takže treba to spraviť e, na novo. V takomto prípade to nie je dobre, treba to e, vyriešiť ďalej. Pani Gomez, myslím si, že by sme ďalej mohli diskutovať o týchto témach, o týchto otázkach, aby sme si mohli sa vybrať témy, ktoré sa týkajú členských štátov a odseparovať to od tých, ktoré sa týkajú európskych inštitúcií. Takže ak chcete, kľudne to môžeme e, prebrať e, spoločne a takto si to oddeliť. Pokiaľ ide o Maltu, mala som e, veľmi dobré, aj mám veľmi dobré vzťahy s Josefom Samusom, malckým ombudsmanom. Potom teda, on tam bol najprv, keď som ja bola Irsko ombudsmankou, potom Josef Poličin, teraz pán Mifsud. Ja si uvedomujem, že oni naozaj sú e, vnímaní s výrazným renomé. E, na Malte jeden z nich bol predseda tužím ústavného súdu, ak sa nemýlim. E, takže súhlasím s vami, že je to inštitúcia, ktorá má veľkú reputáciu alebo vysokú reputáciu na Malte a budem s nimi, e, ako ste vy navrhli, e, prebrať aj tú tému toho usnesenia e, z minulého týždňa zo Štrasburgu. Viem, že tam sa o tom veľa hovorilo a uvidím, či tam bude niečo, čo by sme my mohli spraviť, čo by mohlo byť v tejto veci užitočné. Pokiaľ ide o rozvojové fondy, toto je téma, ktorá bola neformálne spomenutá zo strany poslanca a ďakujem, že ste to spomenuli. A opäť sa e, to vlastne vracia, vlastne vracia k tým e, témam, ktoré vy ste, pán predseda, spomínali, prístup k informáciám. Mne, čo bolo povedané minulý týždeň, bolo, že bez toho, aby sme jasne mohli vidieť, kam tieto fondy idú, ako sa používajú a tak ďalej, tak je veľmi ťažké vyhodnotiť, či sa e, používajú správne alebo tak, ako sa mali použiť. Ja už teraz pracujem s kolegami na tom, aby sme sa mohli pozrieť na to, aké zdroje sú v dispozícii a tie, ktoré nie sú, tak prečo nie sú. A e, potom to odsledujeme aj ďalej. Je to zaujímavá téma, pretože sa to týka čisto administratívy v tom mysle, že ide tu o transparentnosť záznamov, ktoré môžeme e, vidieť, tak aby ľudia, ako ste vy tu na výbore, mohli sa na toto e, pozrieť, na tieto konkrétne témy. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za prezentácie a ďakujem aj za odpovede. Myslím si, že otázky aj e, samotná tá diskusia Eh, svedčia o tom, že sa zbližujeme s vami, eh, čo sa týka teda nášho výboru a vašej práce, ale naše aktivity sú naozaj veľmi detailné a ako pani to povedala, eh, mali by sme pokojšiť cez toto skratené alebo rýchle konanie, takže vážime si vašu prácu, ale dohodneme sa, že v budúcnosti budeme udržiavať bližšie vzťahy vzhľadom na Eh, tú otázku transparentnosti a prístupu k dokumentom pre všetkým. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ďakujem pekne za vynikajúcu diskusiu, kolegovia. Ďakujem. Kolegovia, teraz môžeme prejsť na bod 11. Eh, Európska podporná kancelária pre azylové konania. Ja som So colleagues, if we are ready for point 11, uh, Takže uh, ak môžeme prejsť na bod 11, ak ste pripravení, je to prezentácia výročnej správy EASO o situácii v oblasti azylu v EÚ. Takže opäť by som vás privítal pána Jose Kajeru, výkonného riaditeľa agentúry EASO a Chcel by som pripomenúť, že výročná správa tohto podporného úradu e, má e, prehľad žiadateľov o azyl, analýzy žiadosti, rozhodnutia o azyle, trendy a tak ďalej. To všetko e, nám odprezentuje pán riaditeľ aj cez pomocou slajdov. Čiže táto analýza je dôležitá pre fungovanie azylového systému a mm, viac ako kedykoľvek predtým. Takže vítame e, pána Kareru e, srdečne a poprosíme ho, aby nám on prezentoval výročnú správu a potom budeme mať diskusiu. Nech sa páči, pán Kera. Poprosím vás, aby ste predstavili vašu výročnú správu. Ďakujem. Snažil som sa zistiť, ako to funguje dobre. Dobrý deň, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni vzadu v miestnosti. Ďakujem, že ste ma prizvali, aby som vám predstavil výročnú správu našej kancelárie. Za rok 2016 pripravili sme zo pár presvitiek, e, nie veľa, pretože uprednostnil by som e, konverzáciu a diskusiu, otázky, odpovede. E, na záver mojej prezentácie vizuálnej sú tabulky už aj s informáciami za rok 2017, keďže je november a dúfam, že to takisto pomôže lepším pochopiť situáciu aj vývoj v EÚ. Avšak začneme prvou prísvitkou. V podstate sú to celkové počty a trasy do určitej miery. Vidíme, že v roku keď porovnáme roky 2015 a 2016 medziročne, došlo asi k 7-percentnému poklesu celkového počtu žiadostí. A tu hneď na úvod musím e, to komentovať. Neexistuje žiadna priama korelácia medzi počtom nezákonných migrantov, ktorí prekočia hranice, a počtom žiadostí o azyl. E, vo všeobecnosti počet e, žiadostí o azyl väčšinou e, sleduje alebo ide až po príchode migrantov, ale priama korelácia tam nie je. Takže v 2015 sme mali asi 1,5 milióna žiadostí, v roku 2016 1,2 milióna, čiže skoro až 1,3 a ten pokles je okolo 7%. Môžem povedať, že do, ešte to nie je na prísvitke. Doteraz sme dostali asi 600 tisíc žiadostí, takže menej ako polovicu toho, čo rok, minulý rok. Hlavné príjmajúce krajiny v roku 2016 boli naďalej tých 5, ktoré je tu na prísvitke, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Grécko a Rakúsko. Takže v podstate to sú Taliansko, Grécko, tie krajiny v prvej línii a potom veľká koncentrácia v strede Európy, predovšetkým teda Nemecku, Francúzsku a Rakúsku Dopad takých, takéhoto veľkého prílevu nezákonných vstupov na územie a následne žiadosti o azyl je to veľký tlak na azylový systém. V roku 2016 predovšetkým od marca sme zaznamenali pre všetkým Taliansko a Grécko, prispôsobenie systémov, ale všade v Európe sme zaznamenali zmenu legislatívy, azylové služby e, výrazne navýšili počet zamestnancov, e, potom e, školenie, budovanie kapacít, modelové techniky, interviu, práce s hraniteľnými ľuďmi a mnohé ďalšie modely, ktoré potrebujeme a sme potrebovali novonajatí ľudia a si osvojili v niektorých členských štátov pre všetkým Grécku a čiastočne aj Taliansku sme zaznamenali zmenu legislatívy, tak aby sa prispôsobila na rýchle konanie na hraniciach, aby sa v podstate vytvorili súdy, odvolacie súdy, ktoré zvládnu aj tú odvolaciu fázu, pretože nemôžem povedať, že na 100%, ale veľké percento žiadosti žiadateľov azyl, ktorým azyl je zamietnutý, sa potom odvolajú na súdy, na odvolacie súdy, odvolacie výbory a je tu všeobecne stále vyšší tlak a mnohé výzvy, čo sa týka ubytovania, príjmacích podmienok, práce s zraniteľnými skupinami a EASO sa takisto zapájalo aj do práce v týchto oblastiach, hoci my nemáme v kompetencii príjímacie služby, ale máme modely, máme školenia, máme spôsoby budovania kapacít, aby sme e, zabezpečili vyššiu kapacitu a schopnosti pracovníkov v jednotlivých štátoch, ktorí pracujú v týchto oblastiach. Asi predbieham priesvitky, ale Mnohé z postupov boli e, zracionálnené, predovšetkým nielen v tých dvoch e, e, členských štátoch v prvej línii, ale aj v mnohých ďalších členských štátoch, Švedsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a inde. Zracionálnili sa techniky, interviu, postupy, pracovné postupy Eh, všetko sa spravilo preto, aby sa rýchlým spôsobom spracovalo obrovské množstvo žiadostí. Hovoríme ešte za rok 2016, keď sme mali skoro 1,3 milióna žiadostí. Eh, takisto sa musia spraviť prioritizácia v niektorých štátoch a preto tým, tie, momentálne tie postupy sú o niečo dlhšie, trvajú tie príjmanie rozhodnutí trvajú niečo dlhšie. Nemôžem som to napísať do správy, ale tu si to dovolím povedať Eh, pri niektorých skupinách vzhľadom ich na štátnu príslušnosť a tlak, ktorý je navíjaný sa dalo ľahšie rozhodnúť, čiže o tých sa rozhodovalo rýchlejšie, pretože prišlo, boli to aj skupiny, v ktorých ľudia prichádzali v veľkom počte a potom eh, pre všetkým po určitých bezpečnostných incidentoch e, boli tu v podstate obavy bezpečnostné a podvodu a boli prijaté preventívne opatrenia. Zdvojnásobili sa, trojnásobili interviua, aby sa zistili e, potenciálne podvody so žiadosťami o azyl a podobne. Čiže aj to spomalilo celý proces. Pot, vys, veľký počet rozhodnutí bolo prijaté v mm, prvej fáze, v prvoinštančnom e, konaní, to je rekord pre Európsku úniu, bolo to tak, ale už to nie je pravdou. V roku 2017 počty klesali aj preto, že sa skomplikovala situácia, čo sa týka národnosti či štátnej príslušnosti a samozrejme procesy sú dlhšie ako bolo to rýchle konanie priamo na hraniciach. Celková miera uznania 61% alebo teda potvrdenia prvostupňových rozhodnutí opäť to závisia od, od štátnej príslušnosti. Potom uvidíte neskôr na ďalších prísvitkách, že uprednostňovaný typ ochrany sa zmenil e, zo štatútu utečenca až na ďalšiu subsidiárnu ochranu a tak ďalej. Uvidíte to aj v ďalších priesvitkách e, rôzne typy ochrany a mnohí z vás to určite poznáte. E, samozrejme, to má dopad aj na štatút, ktorý dostane žiadateľ o azyl. Napríklad spájanie rodinných príslušníkov, ak žiadateľ nie je utečencom, tak tie podmienky sú menej priaznivé na spájanie rodín. Ešte aj v roku 2017 je stále veľký počet žiadostí, ktoré keď sú spracujú, tak e, potom e, samozrejme ešte stále je veľký, veľký dôraz sa kladie na spracovanie, ale potom sa presunie ten dôraz na preintegráciu, integráciu. E, v mnohých krajinách to robia iné orgány, napríklad v Grécku e, máme tzv. príjímacie služby, azylové služby, v iných štátoch je to zmiešané, e, robí to jeden orgán, ale E, veľmi dôležité je to, aby to dobre fungovalo. Nie je tak dôležité, či to robí jeden alebo viacero orgánov. A potom samozrejme viacero štátov potom začalo stiahovať ochranu, keď už nebola potrebná. E, v rôznych štátoch je situácia veľmi rozdielná. E, budem pozerať sa na obrazovku a skúsim to tak zľavy povedať. Nemecko bolo prvé asi viac ako 50 uznania štatútu utečenca a rôzno, z rôznou mierou ochrany. Na druhom mieste je Švedsko, čo sa týka počtu žiadostí, to je op- úplne opačné, asi jedna tretina utečencov a dve tretiny iné typy ochrany. Taliansko má veľmi málo ohľadom štatútu utečencov a všetko, utečenca všetko sú rôzne typy ochrany. A potom e, množstvo utečencov a žiadna subsidiárna ochrana. A potom si môžete sami prečítať, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch, aké typy rozhodnutí, aký typ ochrany poskytli rôzne členské štáty. Jeden kľúčový prvok tohto celého to je národnosť. Nie všetky štáty majú rovnaké zloženie rôznych e, ľudí s rôznou štátnou príslušnosťou, ktorí žiadajú o ich služby. Ale to nie je asi jediný dôvod, ktorý vedie k tomu, že je tu celá škála rôznych typov ochrany, ktoré štát poskytuje. Ide aj o interpretáciu situácie a interpretáciu rôznej úrovne ochrany, ktorú môže žiadateľ dostať v rôznych štátoch, aj keď sa jedná stále o tú istú e, národnosť či štátnu príslušnosť. Potom e, sa musia práce orgánov posunúť na vyššiu úroveň, nielen spracovať rýchlo žiadosti. Naďalej sa tie žiadosti spracovajú rýchlo, ale potom sa dostávajú na ďalšiu úroveň. Musia byť príjmacie služby prispôsobené rôznym potrebám vzhľadom na rôzne zloženie e, zraniteľných skupín, rôzne štátne príslušnosti, mm, e, rôzne typy ochrany potom poskytujú rôznu rôzny, rôzny mix e, dávok, ktoré môže dostať e, žiadateľ o subsidiálnu ochranu, má nárok na iné dávky ako žiadateľ o štatút utečenca. A potom je potrebné zohradniť aj danú realitu. E, my spájame recepčné kap- príjmacie kapacity, to znamená v mnohých štátoch to spája, niekedy dokonca aj so súkromnými subjektami a sieťami ovládnych organizácií zraniteľné skupiny E, e, členské štáty s nimi e, zaobchádzajú rozdielným spôsobom, je to popísané aj v správe. A veľká väčšina členských štátov použila modely teritoriálnej distribúcie pre všetkým v Nemecku, distribúcia zo severu na juh, e, utečencov po celej krajine. Nie je to jediný model a nie je to jediná krajina. Portugalsko či Grécko takisto distribuujú žiadateľov a už tých žiadateľov, ktorí dostanú potvrdený nejaký štatút, distribujú to po celom území. Maloletí boli vždy kľúčovým problémom. Vidíte, že tretina žiadosti bola podaná osobami mladšími ako 18 rokov. E tu rozlišujeme e, medzi maloletými a maloletými bez prievodu. To znamená ľudí, ktorí majú menej ako 18 rokov a prišli sami do Európy. To je iný prvok. Tu hovoríme o žiadostiach osob mladších ako 18 rokov a vidíme, že väčšina je z Afganistanu, Sýrie, Iraku a Pakistanu, Nigérie, Eritreji a Somálska žiadne prekvapenie, nič nové som vám nepovedal, je to len potvrdenie stavu. Mnohí z nich prišli v sprievode rodinných príslušníkov, väčšinou rodičov, ale niekedy aj s príbuznými. A v niektorých štátoch to takisto vyvoláva určité spory ohľadom toho, do akej miery vnútroštátna legislatíva uzdáva uh, to, že ak maloletý nie je sprevádzaný rodičmi, ale niekým iným z rodiny, do, do akej miery e, sú toto v podstate uh, jeho zástupcovia. Potom sú tu uh, maloletí bez prievodu, to znamená ľudia do 18 rokov, ktorí prichádzajú sami. V roku 2016 e, bolo asi 65 tisíc žiadostí, 40, o 40 menej ako v 2015 roku, čiže pomerne veľký pokles, avšak 65 tisíc je ešte stále veľké číslo. A zaujímavé na tom celom je to, že niečo viac ako 40 sú ľudia z Afganistanu, sú to určité sociálne faktory, ktoré k tomu prispievajú. Takisto by sa to rieši v správe, píše sa o tom v správe, čiže máme 65 tisíc, 40 z nich z Afganistanu a takisto z tých 65 tisíc je o 40 menej ako v roku 2015. Opatrenia na ochranu maloletých, ktoré prijalo jazo, je ich veľa. Máme nástroje na e, zistenie veku, na E, zistenie falošných sobášov a tak ďalej. E, myslím pod týmito nástrojmi e, spôsob, ako určiť vek, ale aj odborné školenia a budovanie kapacít, aby sme vyškolili, pripravili tých pracovníkov, ktorí robia interviu, aby vedeli od žiadateľa, zistiť u žiadateľa jeho skutočný vek. Robili sme mnohé kampane, šité na mieru, informačné kampane o maloletých v rôznych štátoch, ale predovšetkým v tých štátoch v prvej línii Takisto poskytujeme usmernenia v rámci odborných školení, pracujeme s maloletými, my sme zamestnancom orgánom, ktorých, zamestnancom, ktorí ochraňujú maloletých a oddelujú maloletých a zaobchádzajú s nimi po príchode, ale to je iba za rok 2017, ale využijem túto príležitosť a rovno to poviem spolupracujeme s orgánmi presadzujúcim právo pre všetkým v Taliansku, pretože tam v Taliansku ešte stále veľký počet maloletých. E, pomáhame im zabezpečiť e, e, právnych zástupcov, aby tento proces mohol prebehnúť. V Taliansku je to novinka, o ktorú robíme v Taliansku od augusta. A potom sa snažíme spolupracovať aj s príjmacími centrami, s príjmacími orgánmi, poskytnúť im všetky poznatky a informácie, e, tak aby rýchlejšie vedeli zvládnuť tú komplikovanú situáciu maloletých bez prievodu. Takže pracujeme na posilnení koordinácie pri zaobchádzaní s malotými bez prevodu v Európe. A budeme v tejto práci pokračovať. Prechádzam na údaje zo septembra 2017. Opäť zas nevidím, oči ma neposlúchajú. Ani tu, ani na prísvitke. Môžem povedať, že v roku 2015 sme mali 1,4, 2016 1,5 3 a teraz máme asi zhruba 600 tisíc žiadostí. Nie sú to presne 50-percentný pokles, ale keď si zoberieme, že v 2017 e, porovnaní s tými žiadosťami za minulý rok e, a rozpracovania, ten odhad sa celkom blíži realite. Opakované žiadosti, opakované situácie, čo nie je niečo neočakávané, pretože čo sa týka objemu um, sekund, sekundárnych presunov a určitého dvojitého započítania na druhej hranice a tých žiadateľov, ktorí boli realokovaní a potom sami sa presunuli druhýkrát do druhého či tretieho členského štátu, čiže opakované žiadosti vo viacerých členských štátoch v priemere 7%, ak sa nemýlim, blíži sa to 10% percentám niektorých mesiacoch roka. To všetko svedčí o tom, teda to je situácia, s ktorou sa musíme popasovať a potom návraty e, do pôvodného členského štátu cez Dublin alebo cez dohody o readmisiách e, do pôvodných štátov Mm, nefunguje to veľmi dobre zatiaľ, nie vždy, ale pracuje sa na tom. Ale toto všetko prispelo k tomu, že určité osoby sú započítané dvakrát a ich žiadosti dvakrát spracované. A dobre na tom je už to, že sa o tom vie, že si to, že si to ľudia všimli že keď sa zistí, že žiadosť je podaná dvakrát, tak tá pôvodná registrácia funguje, to svedčí o tom. A takisto potom je tu, sú tu druhotné presuny v rámci Európskej únie, osoby sa presúvajú medzi štátmi. A posledná prísvitka, čo sa týka krajín pôvodu, 5 národností, na tom sa nič nemení. Syria, Afganistan, e, Nigeria, Irak, Pakistan. Je tu v podstate presun, tie štyri hlavné. Ostali Grécko, Taliansko ako príjmovce krajiny, potom Nemecko a Francúzsko, a potom tá piatá medzi rokmi 2016 a 2017 bolo to Rakúsko a teraz je to Spojené kráľovstvo. Alebo naopak. To je e, taká skrátená prezentácia veľmi obsažnej správy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, že ste si vypočuli EASO cez moje ústa. Ak máte nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za mnoho slov objasnenia. Teraz máme veľa otázok. Prosím, kolegovia, dodržujte rečnícky čas dve, minút, dve minúty, pretože máme ďalší bod na programe o 10. hodine 30. minúte. Takže Ana Gomez má slovo ako prvá. Ďakujem, ďakujem veľmi pán Guerrero, za veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorá poukazuje na to, že napriek pekným rečiam zo strany členských štátov, ktoré sa, ktorými sa snažia opodstatniť všetky opotrenia. E, ten e, prílev e, migrantov sa výrazne znížil za posledné roky. Moja otázka na vás sa týka hotspotov a čo sa s nimi deje, či sú ešte stále prevádzkované. Niekedy započujeme nejaké správy o veľmi dramatickej eh, situácii, predovšetkým, ktoré sa týkajú eh, mentálneho zdravia ľudí, ktorí sú umiestnení v hotspotoch. A chcela by som sa vás opýtať, čo sa deje, čo sa týka programov, či sa EASO angažuje v takýchto programoch eh, v súvislosti s Líbiou, a e, čo sa deje s pohybom ľudí, e, ktorých sme videli vyloďovať sa v Španielsku. A čo sa týka e, ľudí, ktorí prichádzajú a ich národností, Myslím si, že nedávno sme zaznamenali aj e, zvýšený príliv ľudí z Maroka. Mohli by ste to komentovať? A potom e, v neposlednom rade, myslíte si, že vo všeobecnosti členské štáty, respektíve mohli by ste povedať, ako štáty postúpili e, v oblasti sociálnej integrácie žiadateľov o azyl tým, respektíve ktorým sa rozhodli udeliť azyl. Ďakujem veľmi pekne, pani Mecola. Ďakujem. Ja by som nadviazala na to, čo e, povedala Elizabeta. Ďakujem veľmi pekne, Karera, čo ste povedali. Keď hovoríte o mladistvých, čo sa deje, keď týmto mladistvím je udelený štatút, e, ochranu a keď sú na to platné dôvody, čo sa deje ďalej. Pretože vidíme situácie, sú nám neustále kladené otázky, ktoré sa týkajú ľudí, ktoré hľadajú lepší život v Európe. A my chceme vedieť, odkiaľ prichádzajú, E, kam e, prichádzajú a v svetle novej reformy Dublinu, e, kam nás to posúva, no, pretože sa sústredujeme na taký scenár, kedy členský štát členské štáty musia konečne prijať zodpovednosť, ktorú doteraz neprijali. Ja mám na to samozrejme moje politické stanovisko, ale chcela by som vedieť viacej o, tých, o týchto ľuďoch. Odkiaľ prichádzajú a ako sú starí a čo sa s nimi deje, ak, keď im je pridelený štatút ochrany, respektíve ich žiadosť je spracovaná. Áno, hovoríte aj o nesprevádzaných e, deťoch a mladistvých, pretože tie situácie sú tam odlišné. E, prosím, kolegovia, buďte struční, pretože máme veľmi obmedzený čas, pani Guillaume. Ďakujem pekne. Prepačte, trochu som meškala boli zatpí v meste, takže nepočula som tú prezentáciu, ale ten dokument si rada, e, som si rada prečítala a e, chcem sa spýtať, ako vnímate ten spôsob, ako sa pristupuje k migrantom. Videli sme viaceré e, filmy o ich situácii, naozaj doslova ide o situácie otroctva, boli predávaní v rôznych častiach Afriky. Viem, že máme k tomu aj agentúru, či európsku, či francúzsku, pre azyl, ktorá sa na miesto dostavila. Takže ako to vnímate, ako, ako to na mieste funguje a ako e, chránime takéto osoby, ktoré sú veľmi zraniteľné a ako mm, by to mohli riešiť aj iné členské štáty, iné agentúry. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Silvi, pani Argentíny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu e, prezentáciu. Mohli by ste však e, ísť viac do hĺbky, ktoré sa týka úloh EASO v Grécku. E, navštívili sme ostrovy spolu aj s vašimi pracovníkmi, avšak stále celkom nechápem, aké oficiálne úlohy tam plníte. A samozrejme vyviate v súčasnosti nové e, aktivity, ktoré predtým neboli súčasťou vašeho mandátu. A moja druhá otázka sa týka na rozhodnutie druhej inštancie. Aké trendy tam vnímate? Pretože ak sa pozriem na novú národnú holandskú vládu, tá chce odobrať tú prvú žiadosť spôsobnosti právnikov a advokátov a ponechať ju v ich kompetencii až pri druhej inštancii. Možno vy vidíte širšiu perspektívu členských štátov, akým spôsobom fungujú žiadosti v druhej inštancie a akým spôsobom sa s nimi čo najlepšie vysporiadať. Ďakujem, Birgit Zippel. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám za prehľad. Myslím si, že tie tabulky jasne ukazujú, že máme v súčasnosti dve veľké skupiny utečencov, takých, ktorých e, utekajú pred vojnou, mučením a persekúciou, ale máme tu samozrejme aj migrantov, e, ktorí utekajú pred zlými životnými podmienkami bez perspektívy. Moja otázka je, a vychádzajúc z rozhovorov, e, ktoré vediete s národnými orgánmi, existuje nejaké vedomosti, ktoré môžete poskytnúť členským štátom, ktoré sa týkajú koreňových príčin migrácií a samozrejme, aké to prichádza následky a akým spôsobom bojovať s týmito príčinami v krajinách pôvodu. A čo mi chýbalo vo vašich tabulkách je informácia o dublinských transferoch, ktoré sú opätovne možné aj späť do Grécka. Máte o tom nejaké informácie? A tretia otázka e, sa týka prebiehajúceho e, e, problému, prebiehajúcej identifikácie, pretože tá tabulka nepoukazuje na to, prečo tá miera identifikácie je taká rôznorodá. Je to kvôli tomu, že iné rôzne štáty majú iný názor v tom, kto môže dostať eh, azyl. Napríklad mm, podiel eh, podiel Maročanov v niektorých štátoch je veľmi vysoký, napriek, alebo niekde je veľký podiel uh, Sýrčanov. Ďakujem, Sophie Intveld. Ďakujem, pán Carrera, za prezentáciu a ja si preštudujem vašu správu veľmi podrobne očakávate, že vš- všetci očakávali by sme, že všet, všetci 28 zástupcovia vlád národných štátov e, budú prezentovať e, túto e, správu. Pretože samozrejme tieto grafy musia byť interpretované veľmi opatrne. Je jasné, že celkovo ten e, trend e, prílevu migrantov klesá, aj keď to samozrejme nemusí byť smerodajné pre budúcnosti. A to by samozrejme mohli zmierniť aj e, tón politikov tak na úrovni členských štátov, ako aj v tomto parlamente. Naviažujem na pani Mecolu a to je situácia, ktorá sa týka detí. Moja prvá otázka je následovná vyskytli sa príbehy desiatok tisíc detí, ktoré zmizli a nebolo úplne jasné, či zmizli, či neboli registrované. Mohli by ste do tohto vniesť trochu viacej svetla a čo e, robíte, aby ste zistili, čo sa vlastne stalo. A druhá otázka sa týka takisto detí. Mohli by ste povedať e, podrobnejšie o tom, ako e, pridelenie právneho zástupcu, respektíve právneho poručníka funguje. Ďakujem. A potom v neposlednom e, pán Peter Niedermüller, spravodajca pre ASO. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán Karera. E, mám veľmi krátku otázku a zda to nie je ani otázka, ale skôr taká poznámka. Ak sa pozrieme na rozličné grafy a obrázky, ktoré ste nám ukázali, potom e, vidíme e, klesajúcu tendenciu medzi západnou a východnou časťou Európy. Mám k dispozícii štatistické údaje, kde sa jasne hovorí, že vyšegrádske krajiny, baltické krajiny e, sa nezúčastňujú na tomto systéme. A akým spôsobom môže ASO spolupracovať ten, s týmito týchto členskými štátmi a aká je situácia s utečencami eh, v týchto krajinách. Ja mám určité skúsenosti z mojej vlastnej e, krajiny, ale predpokladám, že situácia nie je veľmi odlišná v iných východoeurópskych, respektíve baltských e, krajinách. Takže aká je situácia utečencov v týchto krajinách? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Peter, a ďakujem za otázky. Myslím, že to aj poukazuje na význam tejto správy a na miesto, ktoré si zasluhuje. Takže, pán riaditeľ, ak môžete odpovedať na tieto otázky, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nie sú to jednoduché otázky takže, ale pokúsim sa vám dať, dať veľmi priame odpovede. Začnem prvou otázkou, čo sa deje v hotspotoch. Hotspoty v Grécku fungujú aj naďalej, eh, a to na základe toho istého eh, modelu z 20. marca minulého roku. Eh, to znamená, že všetky hotspoty fungujú. Vydali sme k tomu vyhlásenie a čo EASO robí je, že Nemáme tam plné pracovné nasadenie, avšak zbierame informácie i hneď po príchode migrantov a samozrejme rozvíjame miestne kapacity. Samozrejme, to zloženie pracovníkov eh, sa časom eh, mení. Máme tam odborníkom. A samozrejme kombinujeme miestnych pracovníkov s našimi vlastnými zamestnancami. Čo sa týka celkového počtu pracovníkov. To sa môže samozrejme meniť. Samozrejme snažíme sa zaškoliť novopríchodzích eh, v týchto záležitostiach. Takisto som už spomínal a spomeniem to opätovne, že sa sústredujeme na zraniteľné skupiny a deti a sústredujeme sa na ne, aj keď nemôžeme s nimi pracovať eh, priamo, pretože je to predovšetkým zodpovednosť eh, príslušných orgánov členského štátu Napríklad v Grécku je špeciálny úrad pre nesprevádzané deti, a, ktorý existuje od augusta, čiže 4 mesiace. A tieto hotspoty fungujú aj naďalej na základe toho istého e, modelu. A videli sme a zaznamenali sme opäť e, zvýšené počty migrantov tak v Grécku, ako aj v Taliansku za posledné mesiace nemôžeme hovoriť o priemerných číslach zatiaľ, ale e, tie čísla dosiahli zaujímavé počty e, v Grécku 5,5 tisíc ľudí za mesiac a v Taliansku je to oveľa menej, ale nie je zas o toľko menej. A ten prílev je relatívne stabilný My sme sa stiahli z dvoch väčších eh, hotspotov na gréckých ostrovoch, ale monitorujeme situáciu naďalej v ich vnútri a máme naše eh, kancelárie v týchto hotspotoch. Eh, takmer sme zdvojnásobili naše kapacity. Takže hotspoty vo všeobecnom zmysle fungujú rovnakým spôsobom ako minulý rok je ťažko predpovedať, čo sa stane v budúcnosti, e, pretože v roku 2018 pravdepodobne budú fungovať úplne rovnakým spôsobom. No a teraz, čo sa týka Líbie, my sa neangažujeme v implementačných e, plánoch, ktoré boli vypracované vo februári tohto roku, avšak podpísali sme e, dohodu s vedením operácie Sofia, kde sme im poskytli školenie členom vojenského personálu, ako sa vysporiadať počas prvého kontaktu s migrantami, aké otázkami im e, položiť a čo môžu migranti očakávať. E, takže začali sme s tým e, e tohto roku a začali sme pracovať s Unafomedom. A samozrejme, nie je to nič priamo, čo má spoločné s Libiou, čo sa týka vyloďovaní v Španielsku E, v, septembri a oktobri tie priemerné čísla boli približne 2000 za mesiac. Toto sú, nie sú čísla, ktoré sú od nás, to sú čísla od pobrežných stráží a z Frontexu. E, samozrejme, v súčasnosti sa vytvorili nové trasy kvôli tlakom v Líbii, ktoré prechádzajú cez Alžírsko a potom inými stredomorskými cestami. Ale toto nie je oficiálna informácia EÚ a to vedie práve k vyloďovaním v južných častiach Španielska. Ale nikto nás e, nepožiadal, aby sme sa zatiaľ angažovali na juhu Španielska takže nepredpokladám zatiaľ nejakú priamu spoluprácu so Španielskom. V tomto momente to je iba taká doplňujúca informácia. Čo sa týka otázky pane Mecela, čo sa týka e, mladistvím, pokiaľ im není pridelený štatút chránenej osoby. Väčšinou im ten štatút pridelený je. Ja na to zodpoviem písomne, pán e, predseda. Je to veľmi dôležitá otázka pretože teraz môžem povedať, ktoré nie sú úplne presné, ktoré, čo sa týka e, čísel a e, samozrejme chcem odpovedať parlamentu čo najpresnejšie, pokiaľ čo sa týka e, nakladania s deťmi a mladistvými. Ináč rozširujeme kapacity a poskytujeme školenia predovšetkým, čo sa týka zraniteľných skupín, hlavne detí a mladistvých a samozrejme skupín s osobitnými potrebami ale samozrejme nie sme zatiaľ ešte v spôsobnosti novej smernice a nemôžeme, nemôžeme sledovať služby poskytované jednotlivými e, štátmi. Takže ja by som preferoval, e, do dvoch týždňov vám poskytnem písomné vysvetlenie, ktoré môže byť zaslané samozrejme všetkým členom výboru LIBE, ktoré samozrejme bude obsahovať e, čísla ako aj obdobia. Ja som celkom eh, nepochopil eh, vašu eh, otázku a možno by ste mohli zopakovať. Prepačte, možno som to málo vysvetlila. Proste sú isté misie, ktoré francúzska agentúra pre azyl vysiela E, práve do týchto afrických krajín, e, aby ľudia, ktorí boli napríklad zmučení, mohli byť do takýchto programov ochrany začlenení. Takže iba ako vy to vnímate, pokiaľ ide o nejaké e, posilnenú formu spolupráce alebo zblíženú formu spolupráce, pokiaľ ide o takýto druh misie, ako to vy vnímate, či by aj iné národné agentúry mohli takýmto spôsobom alebo na základe rovnakých princípov medzinárodnej ochrany konať na mieste. Ďakujem pekne. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Uh, yes, no, but I'll, I'll reserve... Áno a nie, ale budem sa snažiť uh, odpovedať na tieto otázky na konci, aby sme neprišli túto dynamiku. Čo sa týka mm, súčasnej úlohy EASA v Grécku, stále sa angažujeme vo finalizácii relokačného programu Vedeme informačnú kampaň. Máme samozrejme poradňu, kde sa snažíme vysvetľovať eh, migrantom, kedy je ich žiadosť prípustná a samozrejme hodno, hodnotíme samozrejme dokumenty a porovnávame ich so záväzkami členských štátov, ktoré prijali a samozrejme e, sme v Grécku v jednotke pre Dublin a boli sme nedávno požiadaní komisiou a správnou radou, aby sme e, uľahčili e, znové odštartovania dublinských transferov do Grécka. A rozhodnutia samozrejme správnej rady príde budúci týždeň. Bude to veľmi náročné rozhodnutie o tom, ako budú pokračovať dublinské transfery e, do e, Grécka. E, je tu niekoľko návrhov, ale momentálne ešte neprebiehajú, ktoré sa týkajú niektorých prípadov. A potom samozrejme je tu je tu niekoľko vecí, ktoré sa týkajú Turecka. Ale ďalšia otázka je, ako môžeme zabezpečiť ako tie druhoinštančné rozhodnutia môžu fungovať efektívnejšie. To závisí od súdov a senátov v Grécku. Máme samozrejme e, program pre e, súdy a senáty v celej Európe a samozrejme máme určité mantinely, ktorých sa musíme držať, po čo sa týka súdneho e, systému. A samozrejme v tomto prípade môžeme použiť e, naše kapacity na školenie sudcov, ale nemôžeme im vstupovať do e, kompetencie do e, materiálov a odvolacieho konania. Takisto podporujeme administratívne jednotlivé pracovné skupiny a výbory v Grécku, aby sme samozrejme zabezpečili obeh dokumentov čo najrychlejšie. Ale samozrejme nezasahujeme do samotnej práce eh, eh, orgánov. A eh, potom je tu Turecko, informačné kampane, vytvorenie hotspoty a samozrejme takisto pracujeme aj so sudcami a odvolacími senátmi s určitými obmedzeniami. Takže to je to, čo robíme v Grécku a v roku 2018 e, budeme pokračovať e, na, v rovnakom tempe, na, na rovnakej úrovni, e, pretože v hotspotoch ten množstvo nevyriešenej práce a nevyriešených problémov sa neustále zväčšuje, pretože, mm, pretože tá, nemáme dostatočné kapacity, aby sme prácu zvládali priebežne, takže tá sa kopí a zima prichádza. A čo sa týka koreňových príčin migrácie a vysporiadanie sa s týmito e, príčinami. Áno, existujú tri piliere, naš, na základe ktorých formulujeme naše reakcie. Ten prvý e, pilier bolo krízový manažment, vytvorenie hotspotov, čo vlastne robíme. Ten druhý je únia, ktorá sa snaží vysporiadať e, s koreňovými príčinami a vytváraním e, legálnych e, kanálov. A samozrejme to, čo prispieva k veľkému prílevu e, migrantov. A samozrejme táto iniciatíva pritiahla veľa odpovedí. Bol som nedávno v Ženeve, kde sme hovorili o tom, čo môže byť implementačný plán po 28. júne, ktorý sa týka kompaktu o migrácie. Komisia je veľmi aktívna, čo sa týka migrantov. To sú tie tri hlavné piliere. Čiže tie koreňové príčiny, tranzitné krajiny, krizový manažment, ktorý bol nastavený. Legislatíva sa zmenila, hotspoty, a potom v strede máme naozaj e, náročnú legislatívnu reformu a to sme súčasťou. Dúfame, že skoro e, bude nová agentúra a potom e, budú ďalšie balíčky vrátane toho rámca presídlovania a ten zmení spôsob a efektívnosť práce v súvislosti s utečencami a migrantmi v Európe. To, čo môžeme spraviť, je ukončiť ten e, balíček, e, vytvorenie novej agentúry pre azyl. Naďalej budeme pracovať na tých e, kmeňových alebo koreňových príčinách a tomuto sa tiež teda snažíme veľmi venovať. Takže myslím, že ideme správnym smerom a jedna z posledných tém je, bolo, boli sme požiadaní, aby sme prevzali pilotný e, projekt, pokiaľ ide o presídlovanie a také sponzorské e, programy a pracujeme aj na presídlovaní z Turecka. Už tam máme tiež nejakých zamestnancov a pracujeme veľmi úsilovne s DGMM z Turecka, to je generálny riaditeľ e, pre riadenie migrácie, pokiaľ ide o budovanie kapacít od A po Z, pokiaľ teda ide o asilový, asilový systém v Turecku. Čiže toto je E, spôsob, e, ako my bojujeme proti týmto pôvodným príčinám e, migrácie. Dublinské návraty. To som už spomenul. Máme dublinskú sieť, túto využívame a takisto aj pod sieť subnetwork, pokiaľ ide o návraty. Nie je to ľahká práca, práve naopak. E, najmä z hľadiska zo strany Grecka sú tej tam isté politické váhania, ale myslím, že pokrok bude vnímaný a čo skoro spustený. Pokiaľ ide o mieru uznania, prečo tieto, tieto miery uznávania e, sú také odlišné. Je to preto, lebo rôzne krajiny e, inak interpretujú túto legislatívu, aj, krajinu pôvod, aj krajiny pôvody sú, sú odlišné, teda ľudia prichádzajú z rôznych krajín. To je jeden z hlavných e, rozdielov. My chceme, aby tej konvergencie práve že naopak bolo viac, nie e, divergencia. A jednou z úloh monitoringu je práve, aby sme e, jednak si najprv definovať, čo to je monitoring a potom určite aj práve túto mieru akceptácie budeme monitorovať. A potom, akým spôsobom e, krajina pôvodu e, do toho zasahuje a tá budúca agentúra dá k tomu isté usmernenie a to spolu s monitorovaním a intervenčnými púlmi e, v prípade krízových situácií tam proste bude generovať konvergenciu a miera akceptácie sa bude skôr konvergovať než naopak. Potom druhá otázka, pokiaľ je situáciu detí. Napíšem notu na dve strany, ktorá vysvetlí, aká je naša práca a čo s tým e, môžeme spraviť. Môžete to očakávať do týždňa vyšegrádske krajiny a balské alebo pobalské krajiny, aká tam je práca. Nedávno som bol v Polsku. Polsko, pokiaľ ide o ten špeciálny program, tak národnosti sú tam najmä e, Ukrajinci, Rusi, Gruzinci a, on, a do veľkej miery je to ekonomická migrácia a to ľudia, použi, ľudia používajú um, e, vyššie gradské krajiny ako tranzitné krajiny do Európy o tomto vieme a máme tam špecifické programy, ale nemáme tam nejaké hraničné postupy alebo postupy na hraniciach a nemáme tam nejaké teda konkrétne kroky, pretože tie čísla, hoci sú výrazné, národné orgány ich dokážu zvládať, ale isté usmernenia tam robíme a um, snažíme sa takýmto spôsobom byť v kontakte s týmito krajinami. Pani Guillaume, ja ešte stále som neporozumel vašej otázke. Možno, že tomu celkom dobre nechápem. Áno, filmy máme. Filmy sú a e, pokiaľ ide o konkrétne príklady toho, čo my robíme, môžete si pozrieť, e, ako pracujeme v tých hospodoch, spolupracujeme s Francúzskom, robíme informačné kampane, aj z Nigeriou, to všetko je online a je to k dispozícii rôznych e, všetkým, aj sú tam teda rôzne postupy, či to sú video e, alebo akékoľvek iné. Pokiaľ toto ste sa nepýtali, tak e, proste sa ospravedlňujem, ale e, pokiaľ ide o filmy <laughs> a videá, tak vlastne neviem, čo vám k tomu povedať. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Carrera. Um, I don't know if colleagues actually had a chance to... ďakujem pekne neviem, či kolegovia E, toto e, akceptovali ako odpovede. Vy ste spomínali aj ten Dublin, e, dublinské, dublinské transfery a naozaj tie čísla za jednotlivé krajiny sú veľmi, veľmi mm, výpovedné, alebo vysoko výpovedné, ako sa to bude používať, to už je druhá otázka. Takže otázky dnes sú náročné sú v asilovom systéme, ako ten funguje alebo nefunguje. Tie otázky asi sa komplikujú, potom ten základný materiál, tam žiadna otázka nie je, to veľmi kvalitná práca, komplexná práca, minimálne jeden kolega to aj spomínal, alebo kolegyňa, možno, že viac by sme mohli sa práve tomuto e, venovať, pretože naozaj, e, či to je relokácia, či to je Dublin, e, to sú veľmi vysoko výpovedné informácie a bolo by to zaujímavé aj pre našich kolegov sa tomu bližšie venovať. Ďakujem za vašu prezentáciu a táto téma samozrejme bude naďalej otvorená. Ďakujem všetkým kolegom. Ďakujeme aj teda pánovi Korerovi a ďakujem za otázky jednotlivým kolegom poslancom. Ďalšia téma. Colleagues, we could move now to point 12. This is on... Bod 12 vzťahy EU-Afrika, pokiaľ ide o migráciu a azyl. Um, Dáme si malú prestávku, kým kolegovia prídu na pódium. Zajtra budeme mať konferenciu na vysokej úrovni EU Afrika a mnohí z vás boli do tejto e, témy zaangažovaní, aktívni členovia výboru LIBE, chcú lepšie porozumieť vzťahom a dynamike s Afrikou, pokiaľ ide o naše, naše kľúčové otázky, ktorým sa venujeme tu na Libe. A vzhľadom k tomuto kontextu máme možno dnes takú prípravnú diskusiu so zastupcami komisie a aj e, služby pre vonkajšie aktivity, ktorí nám predstavia situáciu spolupráce s africkými krajinami, pokiaľ ide o migráciu a dúfajme, že môžeme k tomuto e, vykonať užitočnú výmenu názorov. Teším že tu môžem privítať delegácie z rôznych afrických alebo z viacerých parlamentov z Afriky, aj keď zatiaľ tu asi nie sú. To som si všimol. Možno prídu neskôr. were due to have colleagues coming from the Pan-African Parliament E, takže prídu ľudia aj z nigerijského parlamentu, z tuniského e, parlamentu, tí tu vlastne už boli aj včera, tí sú už možno niekde inde teraz, takže prídu prípadne neskôr a takisto aj z panafrického parlamentu. Dnes tá diskusia bude hovoriť o programe partnerstva tretimi e, štátmi v rámci Európskej agendy pre migráciu. Toto komisia uverejnila v júni tohto roku a tá správa o progrese a takisto aj vyhlásenie z Valety rady z, februáru, z februára je tiež tým súvisiaca, takisto aj ten Trust Fund a to všetko súvisí s Afrikou, pretože sú veľké počty utečencov a migrantov, ktorí sa vydávajú na túto náročnú a nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Vieme, že častokrát e, títo ľudia prichádzajú priamo z Libie, sú to veľmi e, nebezpečné e, záležitosti, veľa ľudí zomiera, Eh, na mori, častokrát ich zneužívajú eh, ľudia, hm, nejakí pašeráci a tak ďalej. A eh, je tu istá snaha, aj keď neuspokojíva zo strany európskych krajín, najmä zo strany Talianska spoločne s ďalšími aktérmi, či to je OSN, Africká únia alebo Arabská liga, ktorí sa snažia spoločne manažovať nejakým spôsobom túto utečeneckú a migračnú krízu. UNHCR a mnohé mimovládky sú aktívne v teréne, aby pomáhali E, s týmito aktivitami, aby <clears throat> znižovali utrpenie utečencov a migrantov aj v Európe, aj v Afrike. E, nedávno sme hovorili o situácii v Líbi, to bolo pre nás veľmi užitočné, niektorí kolegovia sú tu, môžeme, môžeme sa o tom porozprávať o tejto konkrétnej návšteve a teším ma, že dnes e, máme túto príležitosť takisto túto tému e, prebrať. Kolegovia pomaly prichádzajú aj z afrických parlamentov a teda teším ma, že dnes môžeme prediskutovať túto tému komplexným spôsobom a teda túto rozprávu môžeme rovno započať. Našou prvou rečničkou bude Sylvie Brigitte Markinson, e, teda e, Birgit Markusen, pardon, e, ktorá je zastupkňou riaditeľa na EAS pre Afriku. Takže nech sa páči vaša prezentácia. Thank you very much. Um, thank you for inviting us. Ďakujem pekne Ďakujem, že ste nás e, pozvali. teším, ma, že sme tu aj e, s kolegyňou z DG Home, pretože na týchto témach spoločne intenzívne spolupracujeme, pokiaľ ide o migráciu. Chcela by som vám predstaviť e, situáciu a konkrétne tri prvky. Prvý prvok, môj východiskový bod je taký, že možno niektorí z vás poznáte 5 pilierov politického vyhlásenia z Valety a ten akčný plán. Chcem to zdôrazniť, pretože toto je naďalej náš politický rámec. A potom prejsť na ďalší, e, ďalšiu časť, to sú partnerské rámce. že kolegovia alebo kolegyňa tu na SDG to tiež spomenie, ale chcem povedať, že momentálne sme veľmi aktívni, e, pokiaľ je o jednu vec, a to je e, príprava pripraví na summit EU-AU, ten sa skutočne budúci týždeň a migrácia je jedným z dôležitých prvkov, takže chcem vás dopredu informovať, ako sa táto situácia alebo celá téma vyvíja a keď sa budete niečo pýtať, tak rada zodpoviem. Pokiaľ ide o EAS, my vychádzame e, z toho, že keď si vypočujete, vypočujete pani Mogherini, vždy e, vám povie, že náš prístup je vyvážený a holistický, pracujeme aj na tých základných príčinách, pracujeme na legálnej migrácii, na ochrane migranov, bojujeme, pracujeme na boji eh, proti zločincom, ktorí na tomto parazitujú a, boju, a pracujeme aj na návratoch a readmisii. Toto sú naše hlavné piliere, to je základ toho, čo robíme a toto presne sa dohodlo vo Valete. Preložili sme približne pred rokom, eh, alebo pretavili sme tieto prvky do bilaterálnych dohôd s africkými krajinami. Niektorí Viete, že najprv to boli 4 západoafrické a jedna východoafrická africká krajina. V západnej Afrike pracujeme s Nigeriou, tam som bol nedávno na návšteve, potom Niger, Mali, Senegal a vo východnej Afrike konkrétne je to Etiópia. Ďalšie krajiny sa k tomu pridávajú, využívajú tento e, prístup e, partnerského e, rámca a Cieľom je aktivovať tie 4 alebo tých 5, 4 až 5 oblastí, o ktorých som teraz hovorila. Pokiaľ ide o ten summit EU a EU, ak mám povedať, ako vyzerá situácia, kde sa dnes nachádzame, nachádzame sa teda v, v tomto momente, pokiaľ ide o dialog, pokiaľ ide o prácu, ktorú robíme s africkými partnermi. Pokiaľ ide o summit EU, chceme posilniť tzv kontinentálny dialog alebo interkontinentálny dialog. Mali sme ten kartumský e, proces a teraz, keď už hovoríme o samite EU a chceme posilniť širšiu diskusiu s AU, pokiaľ ide o kontinentálne otázky. To napríklad znamená diaspora, e, peniaze, ktoré posielajú migranti naspäť e, do Afriky, interná migrácia v rámci Afriky, napríklad ľudia, ktorí migrujú do Južnej Afriky, do Africkej republiky, prípadne a toto sú tie témy, ktoré chceme posilniť, ktoré chceme, aby e, prominentne figurovali v rámci toho sumitu EU a chceme sa pozrieť na mobilitu a migráciu, teda nie iba migráciu, ale aj mobilitu. Vnímame to ako isté socioekonomické otázky, súvisia nakoniec aj s bezpečnosťou a vnímame ich ako otázky sociálnej aj pre Európu, aj pre Afriku. To sú také tri aspekty. Ako východisko pre samotný summit sme si stanovili tzv. vlajkové témy, hmatateľné výsledky zo strany EÚ, spoločnej komunikácie. V spoločnom oznámení z júna si môžete prečítať, čo sme sa rozhodli chceme robiť v oblasti africkej migrácie a že pracovať viac na boji proti pachateľom trestnej činnosti a ich a Potom v septembri nás oslovila Africká únia a povedala, že to je síce v poriadku, že máte také dve vlajkové témy, ale my by sme chceli podsilniť kontinentálny dialog o mobilite a migrácii a my sme na to zareagovali, ak toto je váš návrh E, zo strany Európskej únie sa pozrieme radi na to, ako na týchto témach môžeme ďalej pracovať. Takže momentálne máme 6 tém, ešte to nie je finálna verzia, pretože sme uprostred rokovania, ale chcela som otvorene sa s vami podeliť o to, čo máme a z čoho vychádzame. Takže momentálne sa diskutuje o e, pašovanie a obchodovanie s ľuďmi, nezákonná migrácia, vrátanie návratu a readmisie, medzinárodná ochrana, to je tretia téma, e, remitencie, posielané peniaze, mobilita a zákonné trasy a pravidlá alebo úloha diaspory. Čiže to je takých šest tém, o ktorých momentálne rokuje náš tým Vady Zabeba v spolupráci s Africkou úniou. To naozaj sú tu najčastejšie informácie a aktuálna situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, určite je tu množstvo otázok, ale skôr ako dám priestor poslancom, ešte dám slovo e, pani Pestá z e, DG vnútro, generaliteľstvo pre vnútro DG Home. Prosím vás stručne, pretože takisto bude veľa otázok. Ďakujem pekne, naozaj veľmi stručne. Mm, ja chcem len doplniť e, to, čo už Birgit povedala Samozrejme, migrácia je aktuálne na prvom mieste programu Európskej únie a zároveň aj na prvom mieste našich vzťahov s africkými partnermi. A na samite vo Valete v roku 2015 naši lídry sa dohodli, že je tu spoločný záujem medzi Európskou úniou a africkými partnermi a e, sú rôzne regionálne procesy, ktoré Birgit spomenula, chartumský a rabatský proces, vychádzali z týchto e, zakladajúcich princípov a fungovali už niekoľko rokov na to, aby sa vytvorili platformy pre diskusie o, o migrácii budeme vychádzať z predchádzajúcich aktivít. Európska únia spustila tzv. partnerský rámec a v rámci tohto rámca e, komunikujeme s partnermi, je to rámec, ktorý vychádza zo solidarity, zdieľaní bremena, transparentnosti a holistického prístupu k migrácii. Mnohé veci sa už dosiahli v rámci tohto partnerského rámca. Môžeme hovoriť o pozitívnych výsledkoch napríklad s takými partnermi ako Niger v oblasti boja proti pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi, nezákonné e, vycestovania. Ich počet v významnej miere poklesol vďaka našim spoločným snahám. V určitých oblastiach musíme samozrejme sa posnažiť oveľa viac a Zapájame našich partnerov do všetkých aktivít, počnúc ochranou cez e, kľúčové príčiny migrácie, pašovanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi, boj proti nezákonnej migrácii, vrátanie navratov readmisí, informačné kampanie v mnohých štátoch, mm, informačné kampanie zamerané na to, aby potenciálni migranti pochopili nebezpečia tých e, nebezpečných ciest, na ktoré sa eventuálne chcú vydať, ale aby boli informovaní o zákonných, legálnych cestách. Takže chceme informovať o legálnych cestách, o spolupráci s členskými štátmi na pilotných projektoch o zákonnej migrácii. Určite viete, poznáte balík, ktorý sme nedávno schválili koncom septembra a aj správu sme zverejnili pred dvoma týždňami. Tam sú sprezentované naše iniciatívy v oblasti zákonnej migrácie a chceme ísť ešte ďalej a byť odvážnejší. Zverejnecký fond pre Afriku mm, v rámci neho sme zmobilizovali finančné prostriedky vo výške asi teda je tu asi 117 iniciatív, ktoré sú financované e, z rozpočtu asi 2 miliard eur mm, zamerané na riešenie kľúčových príčin migrácie, budovanie kapacít a možnosti tvorby pracovných príležitostí a sociálneho rozvoja a tak ďalej. Mm, máme viacero tzv. milníkov alebo hodnotiacich bodov. Samozrejme, prvým je summit EU-AU, potom bude stretnutie e, úradníkov na vysokej úrovni v rámci chartumského procesu, potom rabatský proces a takisto aktivity v rámci akčného plánu z Valety začiatkom budúceho roka. Tie budú v podstate robený od ich plnenia. Ďakujem pekne. Medzi tým prišli naši hostia z panafrického parlamentu e, z z Národného zhromaždenia Nigérie a Tuniska, takže e, privítam vás ako kolegov za chvíľku vám dám slovo, ale najprv dostanú slovo poslanci, nie všetci sú tu, takže pôjdem v poradí, tak ako žiadali o slovo. Pani Kieng ako prvá. Každý má len dve minúty, e, máme dlhý zoznam rečníkov, tak vás, dovolím si vás obmedziť. Ďakujem pekne, Klod. Vieme e, všetci, že tieto dva e, kontinenty sú vzájomne previazané a samozrejme rovnako je previazaná aj ich buď spoločná budúcnosť. Sú tu spoločné výzvy, ktorými musíme čeliť, ale samozrejme sú tu aj mnohé príležitosti e, vo vzájomnom e, partnerstve, ktoré by sa malo inovovať. Samozrejme je veľmi dôležité, aby africký kontinent sa bral ako rovný partner, tak aby sme dosiahli situáciu, ktorá je výhodná pre obe strany. Samozrejme, Zaznamenali sme eh, významné vývoje v poslednej eh, dobe a samozrejme eh, Musíme sa predovšetkým lepšie previezať tak politicky, ako aj hospodársky eh, s Afrikou. A to musíme k tomu pristupovať holistickým spôsobom, tak ako to navrhoval tento eh, problém. A samozrejme propagovať udržateľný rozvoj a eh, demokraciu. A samozrejme dodržiavanie ľudských práv. A čo sa týka ľudských práv, ja by som na program dal aj otázku Líbie, pretože boj proti prevádzačstvu a obchodovania s, ľuďom, s ľuďmi je naozaj niečo hanebné a deje sa to priamo e, v Afrike. A musíme prinútiť aj africké štáty, aby túto tému e, riešili. To samozrejme ovplyvňuje aj mobilitu a migráciu. Tá by mala byť e, a mala by byť umožnená v konečnom dôsledku lepšia cirkulácia, lepší e, pohyb e, e, E, ľudí. A to pre kvalifikovaných ako aj ne, nekvalifikovaných, aby sme samozrejme mohli kom, e, kompenzovať e, demografický deficit. A to je práve niečo, čo nám môže Afrika ako veľmi mladý kontinent ponúknuť. Áno a no samozrejme musíme, čo sa týka mobility práv a to vrátane, musíme posilniť preto bezpečné kanály pre migráciu. Ja by som nastojila na tom, aby e, sme žiadali aj naďalej, e, nastojili na tom, že e, práve tieto dva kontinenty musia vzájomne riešiť svoje problémy zodpovedne a solidárne. A to je no, moja správa pre dnešných rečníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Cecil. Pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nesúhlasím s tým optimizmom, ktorý bol vo vystúpeniach, ktoré sme si vypočuli. Áno, vyvážený a holistický prístup vo vzťahoch EU-Afrika. Ja ho tam nevidím. Európsky kontinent je momentálne tým najsmrteľnejším miestom pre migrantov. Viac ako 33 tisíc mŕtvych a to iba identifikovaných. A väčšinou, väčšina obetí je z Afriky. Ak sú tieto obete väčšinou mladí ľudia z afrického kontinentu. Je to preto, že Európska únia si vytvorila akýsi bunker, stále viac sa zatvára africkým štátom. Každý rok Európska únia viac ako 2 miliónov, 2 milióny povolení na pobyt dos- vydáva, ale nie pre Afričanov. Väčšinou vám tu môžu členovia tohto parlamentu povedať, kým naozaj nebudeme mať legálne cesty pre utečencov a migrantov, utečencov a migrantov. Ak nebudeme mať zákonné cesty pre migráciu z afrických štátov, tak eh, sa klameme a budeme naďalej nechávať mladých ľudí umierať v Stredozemnom mori a budeme naďalej uh, ich nechávať v rukách uh, tých, ktorí uh, pašujú a obchodujú s ľuďmi. Všetky politiky, ktoré máme, sú na to, aby sme bránili migrantom odísť z Afriky, alebo sme ich vracali do ich krajín pôvodu, bez ohľadu na to, aká je tam situácia v týchto ich štátoch pôvodu. Uvediem jedno číslo, ktoré neustále opakujem existuje 244 e, milión migrantov a z toho je 36 miliónov z Afriky a 80 e, sú tí migranti v rámci afrického kontinentu. My nie sme príjmatou krajinou pre e, afrických migrantov. My sme práve pravým opakom a naše politiky idú presne proti tomu. To nie sú politiky spolupráce a partnerstva, to nie sú politiky boja proti základným príčinám migrácie. Robíme pravý opak. Dobre, e, ide o peniaze z diaspory. Áno, to má dôvod, pretože peniaze z diaspory sú trojnásobné v porovnaní s rozvojovou pomocou západných mocností voči týmto krajinám. Niektoré naše členské štáty e, tieto peniaze chcú započítať do e, peňazí e, e, rozvojovej pomoci. Sú to peniaze ľudí z diaspory. Robíme si sami zo seba srandu, tak toto jednoducho nejde. Situácia v Libii, tie obrázky, ktoré vidíme, sú to svetové reakcie na to, keď sa berú rukojemníci, ale vyzerá to, ako keby sme boli pred 100 rokmi. Ja očakávam od môjho prezidenta republiky, e, že sa, aby sa nechválil tým, že zachránil 25 ľudí, to je pomoc Francúzska ľuďom v Líbii. Tento prístup nie je jednoducho vyvážený, tento prístup nie je holistický. A keďže sú tu kolegovia z Tunisa, tu už končím, keďže sú tu kolegovia z Tuniska, ešte pridám, Tunisko prijalo viac ako milión utečencov z Líbie a musí zvládnuť túto situáciu a my, my nedokážeme dohodnúť dohodu o mobilite, zodpovednú dohodu o mobilite s týmto štátom, je to nepriateľné. A prepačte, pán predseda, ale jednoducho e, môj hnev e, nemá hraníc. Okay, uh, Joseph... Ďakujem, Jozef Weidenhauser. Ďakujem pekne. Mám dve otázky. Hovorili sme o situácii vo východnej Afrike, ktorej sme sa v krátkosti e, dotkli. A som presvedčený o tom, e, že tam začína destabilizačný proces, e, ktorý môže viesť naozaj veľmi závažným dôsledkom Eh, už sme zaznamenali migráciu eh, ľudia eh, z východnej Afriky. A samozrejme musíme spomenúť aj situáciu v Jemene, ktorá je svojím spôsobom prepojená. Keď ste hovorili o diaspore, čo naozaj môžeme hovoriť, aby sme aby sme k tomu stiahli aj záležitosti z diasporov. Ďakujem. Um... Ďakujem, Jozef. E, pani z Argentíny. Ďakujem pekne. Pán predseda, je to trošku také čudné. Sme vo výbore LIBE a hovoríme so zástupcami DG Home a EAS o kľúčových príčinách migrácie. Ja som robila predtým v oblasti rozvojovej pomoci a chudoba a nespravodlivosť sú hlavné príčiny migrácie a to je veľká téma aj pre rozvojovú pomoc veľmi dlho a máme článok aj v Európskej zmluve 208 zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že naša zahraničná politika by nemala brániť rozvojovej spolupráci a jeho cieľu, ktorým je dlhodobá udržateľné vykorenenie chudoby. To, že teraz stále viac sa rozvojová spolupráca zameriava na politiky inšpirované migráciou. To je problémom. A minulý týždeň bola správa Klingendal čo je think tank holandský, ktorý financuje holandské ministerstvo zahraničných vecí, e, ktoré poukazuje, že projekty, ktoré financujú je Európska únia v Nigerii, že tento projekt viedol k tomu, že viac ľudí prišlo o robotu, skôr naopak. Áno, e, znížili sme možnosti e, pašovať ľudí, ale zvyšili sme nezamestnanosť pre všetkých mladých ľudí, čo viedlo k destabilizácii Nigeru a väčšieho e, priestoru Sahelu. Vieme, že to nie je stabilná oblasť a práve preto, že sme chceli hľadať rýchle riešenia a zastaviť príchod ľudí do Európskej únie, zamerali sme sa na krajinu, ktorej neodchádza tak veľa vlastných ľudí. Je to tranzitná krajina, prichádzajú tam ľudia z pobrežia Slonoviny napríklad, ale Niger je veľmi chudobnou krajinou dostáva európske finančné prostriedky a, a destabilizuje tým vlastnú krajinu. A naša politika tým nerieši kľúčové príčiny migrácie, nerieši to, aby e, ľudia nemali potrebu odchádzať z krajiny, ale my robíme všetko preto, aby ľudia neprichádzali do Európy. A to je naozaj proti všetkému tomu, čo predstavujeme, keď hovoríme o rozvojovej spolupráci. Áno, kľúčové príčiny migrácia, ich riešenie je dôležité, ale nespravodlivosť e, v Abidžane, v, na pobreží Slonoviny. Prepačte, summit EU-AU je e, šanca pre mladých a nie migrácia. Ja viem, že je to prepojené, ale ak tam ideme a máme náš interný program. Chceme zabezpečiť to, aby druhá strana podpísala také dohody, ktoré povedú k tomu, že menej ľudí bude prichádzať do Európskej únie tak ak tam pôjdeme s to, týmto odkazom, vrátime sa s prázdnymi rukami a e, naozaj by sme mali mať toho veľké, veľké obavy. Tá, toto vystúpenie svedčí o tom, že tá problematika je veľmi komplexná. Uh, a ja chápem, že sa potrebujete vyjadriť, ale poprosím vás, aby ste vystupovali naozaj stručne a hutne, pani Cepl. Ďakujem pekne, ja sa pokúsim zamerať na určité konkrétne otázky. Keď hovoríme o spolupráci, s africkými štátmi a boji kľúčových príčin migrácie, nutenej migrácie. Čo to v praxi znamená? Pretože veľa sa hovorí a píše o tom, že sa míňajú peniaze na kontrolu hraníc, tak aby sa zabránilo tomu, aby ľudia odchádzali z vlastnej krajiny. Je toto boj proti kľúčovým príčinám migrácie? Alebo podporujeme rozvoj v rámci rešpektovania ľudských práv. Presadzujeme väčší hospodársky rozvoj. Čo konkrétne robíme a v ktorých na ktoré oblasti sa zameriavame? Čo sa týka zákonnej migrácie, hovoríme tu o zákonných cestách pre utečencov Hovoríme o presídlení alebo hovoríme o zákonných cestách pre ľudí, ktorí hľadajú budúcnosť a prácu, niečo na štýl modrej karty a do akej miery využívame toto opatrenie v rôznych oblastiach v rámci spolupráce s rôznymi členskými štátmi. A vrátim sa k tomu, čo povedala e, pani Sargentini. Ak naozaj e, chceme udržateľne bojovať proti kľúčovým príčinám migrácie, tak e, je naša zodpovednosť e, voči krajinám Afriky veľká a pýtam sa, či máme spoluprácu e, s komisiou, ktorá by hovorila nielen o rozvoji, ale o celkovej politike rybolovnej, polnohospodárskej, energetickej, obchodnej nemali by sme prehodnotiť všetky tieto politiky, tak aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť ako pre africké krajiny, tak aj pre Európsku úniu. Ďakujem Birgit, Ana Gomez. No kľúčové príčiny migrácie to nie je len nespravodlivosť a chudoba, ale aj útlak. To je väčšinou prepojené s tým predošlým, ale to je z hlavných dôvodov, prečo tak veľa ľudí odchádza z krajín, ktoré sú hlavnými príjemcami EU pomoci, ako napríklad Etiópia, mimochodom, ktorá sa rozpadá. Ak sa Etiópia rozpadne, tak e, uvidíme niečo oveľa horšie ako to, čo sme videli v Somálsku a je absolútne neuveriteľné, akým EAS, EU a komisia jednoducho sa obracali chrbtom voči tomu, čo sa deje v Etiópii platíme, podporujeme režim, ktorý utláča ľudí a tisícky utekajú z Etiópia, viac ich bude utekať, ak sa situácia zhorší, tak ako sa zhoršuje. Naozaj je to o korektnom obchodnom styku, o udržateľných politikách v oblasti energetiky, rybolovu, polnohospodárstva. Ja si nemyslím, že niečo z toho vôbec je koordinované a strategicky smerované cez EAS, ani nikým v EÚ čo zaznamenávame, je to, že EU politiky jednoducho sa otáčajú chrbtom voči nezákonným tokom, ktorí sú dôsledkom útlaku a, kleptokracii v mnohých afrických krajinách a obrovskej zodpovednosti EÚ ako aj členských štátov. To vidíme v Líbii, Vieme, že v Líbie nie je žiadna vláda, vieme, že je tam otroctvo veľmi bežným javom, ako aj v iných krajinách, mimochodom ako Mauretánia. Vieme veľmi dobre, že platíme e, neoficiálnu armádu. Nechceme to tak prezentovať, ale platíme tie vojenské zložky, ktorí bijú e, ľudí E, to nie je žiadna zmysluplná vláda ani školenie pohraničnej stráže, preto nemôžeme ich školiť, pretože nič také tam neexistuje. E, v EÚ za posledné roky sme nič nespravili preto, aby sme bojovali proti. A ja nie som proti vojenským zásahom v Líbii, ja som v, proti tomu, čo sa udialo vtedy, keď sme sa stiahli z Libia a nechali ľudí, aby sa medzi sebou byli a to vysvetľuje aktuálnu situáciu. Áno, ako povedali kolegovia, kým nevyriešime všetky tieto skutočné kľúčové príčiny stratégiu, ktorá bude zmysluplná, tak budeme len naďalej e, financovať tých, ktorí pašujú ľudí. E, máme readmisné dohody a neriešime bezpečné a zákonné spôsoby na riadenie migrácie podporujeme podnikanie, t- e, kruté podnikanie obchodníkov s ľuďmi. Áno, dáme priestor vypočuť si aj hosti a preto sa snažím veci urýchliť. Pani Venberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Asi 60 miliónov utečencov žije na tomto svete a boli by sme radi, ak by sme mohli pomôcť eh, všetkým, ale nemôžeme. Po, pozrime sa na Švédsko. My vynakladáme veľa prostriedkov na humanitárnu pomoc, ale výsledkom je, že ak sme zažívali vysoké vlny migrácie do eh, eh, Švédska, bez toho, aby sme znižovali nároky na humanitárnu pomoc. Myslím si, že ľudia, ktorí žijú v utečeneckých táboroch, mali by sme im predovšetkým pomôcť tam, odkiaľ pochádzajú a tam, kde žili v, Afrike. v Afrike. My vo Švedsku sme sa rozhodli, že príjmeme viacej eh, migrácie, eh, viacej migrantov, ako nám kázali kvóty, ale to je rozhodnutie členských štátov, ako sa k tomu postavia. Ale hovoríme o dôvodoch eh, migrácie a tých dôvodov je mnoho. Avšak ale mnoho utečencov tým sa nepodarilo odísť a nájsť si miesto v e, Európe. Iba, iba, iba 3% e, migrantov boli utečenci, zvyšok bol e, ekonomickí migranti. Takže musíme sa sústrediť na to, aby sme to, čo robíme, robili cieľene. Mali by existovať legálne kanály pre migráciu. OSN, ktorý identifikuje ľudí ako utečencov, tých by sme mali prijať. Avšak e, tých e, ostatných e, tí, tí ostatní ľudia, neviem, ako sa k tomu postaviť. Áno, za Libe, pani Interveld, krátko. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A a ďakujem ľuďom z ES a z komisie za ich úvod. Ja súhlasím s tou e, kritikou, e, ktorú vyslovili moji kolegovia, e, čo bolo veľmi pekne prezentované ako veľmi pekná podpora sú v skutočnosti úplatky africkým krajinám, ktoré majú držať ľudí mimo Európy a samozrejme, to sa týka, táto kritika sa týka aj inštitúcia Európskej únie a, a samozrejme, ale pripíšme zodpovednosť aj lídrom afrických krajinám, a ako pani Anna Gomez povedala, pretože mnoho z týchto lídrov sú diktátori, sú nekompetentní a sú korupční. Videli sme Dokonca eh, jeden sa drží pri moci aj vo veku 93 rokov a odmieta odstúpiť. Eh, podobná otázka bola položená eh, pani Sipel. Pokiaľ budeme poskytovať prostriedky režimom, ktoré sú utláčateľské a budeme im poskytovať peniaze, na registráciu obyvateľstva, nepomáhame vlastne diktátorom e, v ich snahe utláčať vlastné obyvateľstvo a zabraňujeme ľuďom, aby pred takýmto režimom ušli. No a po druhé, a ďalšia štúdia preukazuje, že ľudia e, v Afrike Čím majú viacej prostriedkov a čím je ich situácia lepšia, tým je pravdepodobnejšie, že sa chcú odsťahovať, že chcú z Afriky odísť respektíve z ich e, krajín, pretože sme hovorili o trastovom fonde pre Afriku 2 miliónov. Nemali by sme e, investovať e, do Afriky preto, aby sme ľudí iba držali mimo Európy. E, mali by sme investovať, e, aby sme ju rozvíjali. Číňania to pochopili už dávno mali by sme hovoriť o veľkých e, stratégiách pre hospodárskú spoluprácu s Afrikou. No a v neposlednom rade e, je samozrejme toto aj apel na nás samotných. E, nemali by sme využívať naše právomoci v oblasti rozpočtovej kontroly, aby sme si toto odstračili, pretože sme hovorili o zneužívaní prostriedkov a nesprávnom nakladaní tý, s týmito prostriedkami. Avšak, e, čo sa týka rozpočtovej kontroly, e, tam nerobíme veľa, mali by sme byť proaktívnejší. Dobre, ďakujem. A predtým, než dám, vrátim slovo našim uh, hosťom, uh, samozrejme máte veľa bodov, ktoré um, musíte pokryť, ale samozrejme niektoré body môžete pokryť aj spoločne, uh, pretože uh, je to uh, predovšetkým odráža to aj našu zvýšenú iniciatívu e, v oblasti vonkajšej činnosti. Pani z Argentíny už povedala, e, čo tieto oblasti e, sú. Ako napríklad vidíme rozličné formy financovania, avšak v Afrike je tento problém oveľa horší a hĺbší pretože keď hovoríme o kontrole, toto sú veľmi hlboké a dôležité záležitosti, ktoré sa nás e, týkajú. Ale samozrejme vnímam to ako zhoršujúcu sa e, situáciu, respektíve situáciu, ktorá si zasluhuje čoraz viacej pozornosti pretože to bude aj záležitosťou e, tohto výboru. Dobre, začneme kolegom z panafrického e, parlamentu. E, pán Sanchez z KPVRD. Áno, je tu, je tu. Takže, takže napríklad dodržte rečnícky čas dvoch minút. Ďakujem veľmi pekne. prezident, ako by tu prazer k tomu palavra nešta Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je mi veľkým potešením, že sa môžem uh, ujať slova v tomto parlamente a na tomto výbore. A chcel som uh, povedať nasledovné. Uh, záležitosť nutenej migrácie je záležitosťou, uh, ktorý je aj na programe panafrického parlamentu. A myslím si, že je to aj zdroj mnohých obav Európskej parlamentu. Ja súhlasím s mnohými pripomienkami, ktoré tu odzneli. Predovšetkým e, tie, ktoré sa týkajú príčin tejto nutenej migrácie. Alebo vynútenej migrácie. E, samozrejme, musíme sa pozrieť na africký kontinent a a jedna e, z najintenzívnejšie prítomných príčin je, sú zlyhanie a bankroty štátov, ktoré vedú k nestabilite a ktoré samozrejme nabádajú Afričanov, aby odišli zo svojich krajín a dostali sa do Európskej únie. Myslím si, že toto je otázka, s ktorou sa musíme vysporiadať e, prostredníctvom veľmi hĺbkového dialógu. E, pretože tak Afričania, ako aj Európania sú obeťami nesprávnych politík a zlých politík Preto si myslím, že toto je aj humanitárna záležitosť. Mnohí ľudia utekajú e, z Afriky e, kvôli vojnám. Takže povinnosťou Európy snažiť sa podporiť e, Afriku. Pretože Európa je rovnako aj obeťou tohto tlaku migrácie. Takže máme spoločné obavy a dúfam, že počas samitu, ktorá sa, ktorý sa uskutoční v Abidžane, nebude iba o migrácii, ale budeme hovoriť aj o ďalších témach, ktoré tu dnes odzneli. Sú to záležitosti, ktoré sú zdrojom obáv pre Európu a aj pre Afriku. No a opakujem, že Európa má morálnu e, povinnosť ako kolíska civilizácie, ako príklad e, rešpektovania ľudských práv. Musíte podporovať Afrika v tom, aby ste zabezpečili právny štát a garanciu pre demokracie a rešpektovanie ľudských práv. A dialog je práve kľúčom k tomuto všetkému tak, aby sme mohli konečne ukončiť nehumánnu situáciu, ktorej sme boli svetkom nedávno. Ďakujem e, veľmi pekne. E, väčšina e, sa zúčastní z vás s vami na konferencie z vysokej úrovni. A teraz zásobca Nigérie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja prichádzam z Nigérie aby som vám odovzdal posolstvo. A to posolstvo je nasledovné. Aby sme sa vysporiadali s, s príčinou, prečo ľudia eh, migra, eh, migrujú. Keď hovoríme o príčinách, prečo ľudia chcú odísť zo svojho prostredia, v ktorom e, e, vyrastali, je to e, predovšetkým nepohoda alebo hlad alebo hrozba. Hovorili ste o korupcii afrických lídrov. Korupcie v afrických krajinách a jej vysoká, jej vysoká úroveň je dôsledkom európskej a americkej politiky. A všetky problémy, ktoré sa týkajú korupcie v Afrike, všetky aktíva e, skorumpovaných lídrov, ktoré prichádzajú z Afriky, sú prepierané v Európe a v Amerike. Aj a ľudia preto ľudia utekajú z Afriky pred e, chudobou, korupciou a mm, vojnou. A mnoho investícií, ktoré prišlo e, z Európy, malo následky, ktoré viedli ku korupcii našich e, lídrov. A samozrejme v tomto prípade musíme apelovať na Európsku úniu, aby ste prehodnotili svoju migračnú politiku. Afričania sú e, e, pripravení zotrvať vo svojich krajinách a preto treba prinútiť našich lídrov a zabrániť im, obmedziť ich v tom, aby vyvážali bohatstvo našich krajín za jeho eh, hranice. Aby naše bohatstvo zostala nám a mohli sme ho využiť v náš prospech. Vy ste definovali eh, cenu Vy samozrejme rozhodujete o tom. A ďalším dôsledkom je obchodná nevyrovnanosť. Takže e, chcel by som na vás apelovať. E, Prehodnote niektoré zo svojich politík. A migrácia sa jednoducho nezastaví, kým e, budú ľudia utekať za bezpečím a hľadať ochranu. E, samozrejme, budete hovoriť ďalej aj viacej, ale obmedzím váš rečnícky e, čas. Ale mal som pocit, že by ste ešte rozprávali ďalej a ďalej, pretože ste hovorili o veľmi významných témach, e, pán Kalife. Samozrejme, dostanete aj odpoveď od našich kolegov z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a teraz z Národného zhromaždenia Tuniska. Nech sa páči. Zido, uh... Ďakujem pekne. Prišli sme z Tuniska, aby sme vám odovzdali e, nasledovné posolstvo. Partnerstvo s Európou je e, pre Afriku veľmi dôležité. E, týka sa bezpečnosti, migračných tokov, obchodných tém, sociálnych a ekonomických tém. 5 dôležitý summit, ktorý sa bude venovať aj tej e, mládeži, to je aspoň tá oficiálna téma, to je samozrejme téma, ktorá je veľmi dôležitá, ale v súčasnosti v tejto téme nie sú nejaké veľké rozdiely. Táto téma je dnes hlavnou prioritou pre africký kontinent. Ako vyriešiť e, problémy, pokiaľ ide o nezamestnanosť, vzdelávanie, ako pomôcť mladým ľuďom v Afrike, aby mohli čeliť e, problémom, ktoré E, majú vo svojom živote, aby nemuseli migrovať. Je veľmi e, dôležité hovoriť aj o bilaterálnych záujmoch, e, pokiaľ ide o tie dobré vzťahy, ktoré Európa chce mať s Afrikou. Mali by sme prejsť naozaj k politike dobrého riadenia. Afrika by v prvom rade mala hovoriť jedným hlasom E, pokiaľ ide o tieto všetky problémy. Skutočný problém dnes je, ako znížiť tento migračný tok mladých ľudí, ktorí naozaj robia všetko preto, aby sa do tohto dobrodružstva, e, nebezpečného dobrodružstva e, pustili. Čiže migrácia a mládež, to je dvojitá výzva. A potom samozrejme tí otroci, ktorí sme videli, ktorí sú na dražbách pri Tripoli predávaní ako kedysi. A mm, Európsky, Európsko-africký summit by mal definovať spoločné ciele a uvažovať nad nich spoločne. Tento summit by mal e, mladých ľudí dať e, na prvé miesto našich diskusí. Mali by sme identifikovať konkrétne návrhy, ktoré budú predložené hlavám štátov a, ria, a e, vlád. Afrika je dnes najmladším kontinentom na svete. Polovica obyvateľov Afriky je, má menej ako 20 rokov. Čiže títo mladí ľudia potrebujú nejaké miesto, e, treba ich vnímať, e, aj ich myšlienky, aj ich predstavenie, vnímať ich iba ako nejaké, nejakú hrozbu treba, aby sme mali čisté životné prostredie, prostredie aby, sme, e, aby oni mohli sa stať istými aktérmi rozvoja vo svojich krajinách. E, toto presne by malo tento summit e, istým spôsobom informovať. Ďakujem pekne, pán Kalifa. Určite aj ďalší kolegovia vystúpia na najvyššej úrovni na tej konferencii. na ktoré budú prítomní aj kolegovia z výboru e, LIBE. Ďalej poprosím ešte raz e, pani rejiteľku alebo zastupkyňu rejiteľa e, pre Afriku Birgit Madison, e, aby teda e, sa k týmto témam e, vysvetlila. Teraz hovoríme teda o EAS, spomenuli sme tu viaceré citlivé témy, vidíme to všetci nakoniec aj v našej práci, či sú to rozpočtové otázky, to akým spôsobom e, Komisia e, by toto všetko mala vnímať, takže prosím, sústrte na tieto hlavné témy. A pokiaľ možno stručne, ďakujem pekne. Ďakujem za vaše pripomienky. Ja som si to naozaj veľmi opatrne e, a starostlivo poznamenala. Ďakujem aj za pripomienky kolegov z Afrického parlamentu. Ja som bola v Nigérii teraz pred týždňom. Bola som tam v Senáte, aj s predsedom Senátu som sa rozprávala aj o týchto témach. A teda moje reakcie som si rozdelila do troch kategórií. Poprvé, chcela by som zareagovať na tie vaše pripomienky, ktoré ste mali, pokiaľ ide o summit EU-AU. Chcem sa pozrieť na využívanie fondov, na jednotlivé politiky, na opatrenie transparentnosti a potom špecificky sa vyjadrím ku konkrétnym krajinám, na ktoré ste sa pýtali. Na úvod by som chcela povedať, že si myslím, že je e, on, o túto tému veľký záujem aj sú s tým spojené silné emócie, čo v zásade je dobrá vec. Nájdete to nakoniec aj e, v rámci služieb EÚ a my chceme byť úprimní. Naozaj sa snažíme spraviť všetko preto, aby sme tieto témy e, dokázali v rámci možnosti vyriešiť. Samozrejme, žiadne ľahké témy alebo ľahké odpovede v tejto téme nie sú, to asi všetci si dobre uvedomujeme. Summit eu EU nie je summit o migrácii. Migrácia bude jedným z prvkov. Hovorila som o migrácii kvôli tomu, že dnes hovoríme o migrácii tu. Ale to hlavnou témou, ako už tu bolo povedané, je, je mládež, mladí ľudia. Budeme hovoriť o tvorbe pracovných miest, o miery bezpečnosti, o spolupráci, o investíciách, samozrejme aj o migrácii a o riadení alebo administratíve. Toto sú tie hlavné témy, ktoré sa tam budú preberať. A poprvýkrát sme sa snažili spoločne s Africkou úniou mať istú inovatívnu formu, ako zaangažovať do tohto celého procesu aj mladých ľudí. Poprvé bol eh, summit mládeže v Abidžane v oktobri. Tam tiež som mohla byť eh, zúčastniť sa a deklarácia tohto samitu eh, mladých ľudí, tá vlastne tiež eh, je istým eh, inputom pre nás. A čo, o čo hovorili mladí ľudia? Napríklad hovorili o tom, že vzdelávacie inštitúcie by mali vytvoriť rovnaké štandardy medzi EÚ a Afrikou, aby bolo pre mladých ľudí ľahšie cestovať z jedného kontinentu a druhý chceli hlasovať e, v, vo voľbách, ale takisto aj kandidovať ako mladí ľudia. Takže o viacerých zaujímavých témach sa, uh, sme sa rozprávali a my ich teraz preštudúvame. Uh, skupina z tohto fóra teraz cestuje uh, po rôznych mestách v Afrike a tiež nám ďalšie výstupy pripraviť. Takže to bolo iba e, to bolo iba na vyjasnenie toho samitu EU a e potom druhá otázka, kde sme v rámci EEAS? Pracujeme, pracujeme s našimi kolegami aj z DG Home, aj z DG Devko, aby sme tieto témy riešili. Súhlasíme s vami, že keď sa pozrite na tie hlavné alebo základné príčiny, ako niekto to tu už aj povedal, tieto E, veci riešime aj v rámci rozvojovej spolupráce. A to je pravda, ale my v rámci EEAS hovoríme aj o mobilite a migrácii. A v prípade tohto samitu sa snažíme venovať aj dynamike 90% migrácie, ktorá prebieha v rámci afrického kontinentu. Vieme, že iba 10% prichádza do Európy a vytvára to situácia, o ktorej všetci dobre vieme v Európe, ale e, Túto dynamiku si uvedomujeme a e, vieme, že aké témy s tým súvisia aj v Afrike. Pre nás migrácia nie je problém, je to súčasť mobility, už som to povedala aj na úvod a naďalej to e, opakujem, je to súčasť hospodárstva a toto treba e, povedať. Samozrejme, nezákonná migrácia, ilegálna migrácia, ktoré ste vyhovorili, ktorá je prepojená na rôzne kriminálne siete, zločinecké siete, tak e, samozrejme proti tomu chceme spoločne bojovať. A my vytvárame v prípade fondov, ktoré sa používajú, takýto nový systém, keď sa pozrite na e, africký núzový systém pre migráciu, O tomto sa už e, nakoniec do istej miery rozhodlo. Boli tu diskusie v parlamente o tom, ako tieto financie sa vynakladajú a uvidíte, že čoraz viac týchto financí sa využíva na to, aby sa budovali naše schopnosti e, riadiť a získavať e, alebo dosávať návraty aj v prípade Líbie a budovať kapacitu v afrických krajinách. Keď sa pozriete na to, akým spôsobom sa financie vynakladajú, toto je trend, ktorý momentálne E, na ktorom, na ktorom sme sa dohodli. Pokiaľ ide o kontrolu na hraniciach, ako povedala pani Mogherini, Európa nebuduje múry, buduje mosty. My sa snažíme prepájať e, ľudí. My sme otvorená spoločnosť a chceme byť v kontakte aj s africkými partnermi, aj s ďalšími susedmi. Čiže chcem dať jeden príklad toho, čo robíme. Keď pokiaľ ide napríklad o kontrol na hraniciach, je tu jedna jednotka, ktorú Európa pripravila. Je to jednotka, ktorá pracuje v prípade Mali, Nigeru, Burkina Faso, hovorili sme o Mauretánii a o Čade a títo ľudia Eh, alebo ľudia z týchto krajín sa dali dokopy a povedali Európskej únii, chceme spraviť niečo nielen pokiaľ ide o nezákonnú migráciu, pokiaľ ide o tie kriminálne gengy, ktoré pracujú v tejto oblasti, chceme bojovať proti terorizme, proti terorizmu, ktorý nakoniec aj v našom regióne eh, je veľkým nebezpečím a situácia sa naozaj zhoršuje, takže treba reagovať na tieto situácie. Viem, že času nie je veľa, ale ešte pokiaľ ide o konkrétne krajiny, spomeniem aspoň prípad Libie. Včera bolo spoločné vyhlásenie predsedu Africkej únie a vysokej predstaviteľky. On jej zavolal cez víkend, aby diskutovali o situácii v Líbii. Na základe toho sme pripravili veľmi silné vyhlásenie včera a tam samozrejme plne odsudzujeme situáciu, ktorá tam je. Je to európska pozícia. Veľmi veríme spolu s organizáciami OSN, že treba chrániť práva a ľudské práva ľudí, ktorí dnes sú v Líbi a budeme to robiť aj naďalej. Etiópia. Máme isté strategické partnerstvo EU-Etiópia a snažíme sa pracovať na mnohých témach, venovať sa mnohým témam e, s Etiópiou, e, uznať úlohu, ktorú Etiópia zohráva vo, v regióne východnej Afriky. Vy ste hovorili o tom jednom milióne utečencov, ktorí sú v Etiópii, to si veľmi dobre uvedomujeme a takisto aj politickú a ekonomickú úlohu, ktorú Etiópia zohráva my sme e, konali aj v rámci tej náročnej situácie, ktorú sme videli minulý e, rok. Mali sme úzky a veľmi e, detailný dialog. Myslím, že by sme mali spraviť aj nejaké ďalšie veci v tejto, veci, v tejto, tejto záležitosti, ale myslím si v každom prípade, že sme konali a konali sme aktívne. Otázky k východnej Afrike, my, ste možno nespomínali konkrétne krajiny, ale asi hovoríte možno o Somálsku alebo Južnom Sudáne. My úzko spolupracujeme s e, organizáciou východoafrických e, krajín ECAP a, a snažíme sa nájsť politické riešenie niektorých situácií, ktoré vidíme. Pokiaľ samozrejme vy idete napríklad do Salvaky, pokiaľ ide o situáciu napríklad v Južnom Sudáne, tá je naozaj veľmi náročná. Pokiaľ ide o utrpenie ľudí v Južnom Sudáne, to nie je e, vec, respektíve EÚ podporuje a poskytuje humanitárnu pomoc aj v Južnom Sudáne a súhlasím s vami, že ľudia, ktorí v tom regióne cestujú, um, alebo sa presúvajú v rámci regiónu, tak samozrejme je to e, vážna situácia a vnímame to veľmi podobne, ako ste vypovedali. Potom posledná vec, Niger. čo sa deje, či ľuďom berieme pracovné pozície alebo pracovné príležitosti. Ja som bol veckrát v Tunisku na návšteve a keď diskutujete e, s orgánmi v Nigerii o tejto téme, tak e, ľudia, ktorí mm, prechádzajú cez Niger, to je pre nich tiež veľký problém, preto aj oni chcú lepšie riadiť e, tento tok. Čiže je to opäť komplexná záležitosť. My si veľmi dobre uvedomujeme, aká je politika v Nigérii, uvedomujeme si, aké sú tam e, e, vnútropolitické záležitosti Severný Niger versus iné regióny. A ja sa snažíme robiť zahraničnú politiku, ale zároveň sa snažíme čo možno e, najkonštruktívnejšie aj byť, pokiaľ ide o politickú analýzu toho, či riešime migráciu respektíve aj vnútropolitickú situáciu v jednotlivých krajinách a potom to preberieme aj z DG Home, respektíve DG DEVCO, pokiaľ ide o konkrétne nástroje v oblasti migrácie. Ale pokiaľ vás zaujíma niekto, kto naozaj e, má záujem o tieto témy a chce zodpovedne konať e, v súvislosti s situáciou v týchto jednotlivých krajinách, e, myslím, že toto presne robíme aj v rámci EAS. To zatiaľ by som asi nechala, e, alebo zatiaľ by som moje vystúpenie uzavrela ale určite dalo by sa o tom hovoriť ešte viacej. Určite aj pani Mogherini vám k tomu povie. E, kolegyňa e, ešte sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Iba sa vyjadrím e, k pár veciam. Vy ste spomenuli, spomenuli tie, tých ľudí, ktorí zomierajú na mori. Áno, naozaj tie čísla sú dramatické. 2700 za tento rok ale ešte stále je to menej, ako to bolo minulý rok vďaka našim spoločným snahám. A takisto môžeme spomenúť viac ako 2800, pardon, 285 tisíc, ktorých e, zachránila e, talianská pobrežná služba 18 tisíc, ktorý zachránila libyská e, pobrežná stráž, e, či samozrejme sa venujeme iba týmto témam, alebo to vnímame komplexnejšie. Samozrejme, že komplexnejšie pracujeme napríklad na migrácii v oblasti práce alebo pracovnej migrácie. Netreba zabúdať ani na to, že tento problém je globálny a my spolupracujeme s našimi globálnymi partnermi, pokiaľ ide o globálny kompakt pre migráciu a pre utečencov. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. Samozrejme, dalo by sa to aj dlhšie e, preberať. Rozumiem tomu, viem, že obidve ste mohli, by ste mohli oveľa dlhšie e, o týchto témach e, diskutovať. Samozrejme, táto téma je taká hĺbšia a možno emotívnejšia, než koľko času máme. A teda pripomínam, zatiaľ bude stretnutie na vysokej úrovni. Je veľmi dôležité, aby tam e, bolo zastúpenie zo strany Líbe, čo aj bude my sme tiež o toto stretnutie na zajtra požiadali, takže chcem iba zdôrazniť, že keďže táto diskusia je veľmi intenzívna, e, chcel by som poďakovať e, DG e Home a takisto EAS. Táto diskusia bude naďalej prebiehať a chceme, aby teda mm, naša spolupráca dobrá. Takisto ďakujem veľmi pekne za otázky jednotlivým kolegom. Komunikujeme aj naďalej a zostávame v kontakte. Ďalej máme koordinátorov o 11.30, pokiaľ sa vás eh, stretnutie koordinátorov netýka, tak poprosím vás, aby ste opustili miestnosť. Ďakujem.